Môžem vás požiadať, aby ste zaujali svoje miesta, tak aby sme mohli začať. Ja by som začala prijatím programu rokovania, takže ak nie sú žiadne námietky, tak môžeme považovať program za prijatý. A teraz by som prešla priamo k bodu 3, to znamená monetárny dialog s predsedom, prezidentom Európskej centrálnej banky Máriom Draky. Takže kolegyňa a kolegovia, chcela by som privítať pána prezidenta Európskej centrálnej banky, pána Maria Draghiho. Toto je druhý monetárny dialog eh, v roku 2019 a prvý v tomto volebnom období a takisto aj prvý môj dialog eh, vo funkcii predsedničky eh, výboru Ekona. Je to zároveň posledný dialog eh, pána Dragiho, ktorý končí 31. oktobra. Takže tie informácie, ktoré máme, signalizujú ďalšie spomalovanie rastu v eurozóne. Je to eh, teda viac, než sme očakávali v porovnaní s dialogom v januári. A eh, to z 0,5 v, prvej, v prvom štvrťroku tohto roka na 0,2 v druhom roku tohto roka. Domáca, e, domáci dopyt e, sa však drží e, vzhľadom na určité ochranné politiky, ktoré sa začínajú uplatňovať a hlavne to dopadá na výrobný sektor eurozóny. Takže toto takisto e, ovplyvňuje cenovú dynamiku a ďalej sa oneskoruje konvergencia inflácie a to e, pokiaľ ide o strednodobé inflačné ciele. Takže v tomto kontexte EC, e, riadiaca rada ECB pred desiatými dňami oznámila komplexný balík opatrení tak, aby sa doplňali a poskytovali monetárne stimuly a pán Draghi určite o tom bude hovoriť podrobnejšie vo svojich úvodných slovách. Takže e, koordinátori EKON si takisto zvolili dve ďalšie témy na diskusiu. Tá prvá sa týka globálnych štruktúrálnych faktorov, e, ktoré ovplyvňujú inflačnú dynamiku v eurozóne a na celom svete a možnú stratégiu, ako to riešiť. Druhý bod e, sa týka inovácií e, monetárnej politiky e, počas predsedníctva pána Draghiho a aké sú výzvy, e, pokiaľ ide o architektúru, monetárnu architektúru do budúcnosti. Takže máme tu panel expertov, tie dokumenty máte k dispozícii na webových stránkach EP, ale samozrejme zaujímajú nás názory zástupcu Európskej centrálnej banky. Toto je posledný monetárny dialog s pánom Bragim, ako som povedala. Tí Eh, eh, v podstate išlo o eh, ten tretí výbor a 7. a 8. Parlament, 7. a 8. parlamentné obdobie, takže ja by som chcela poďakovať za pozitívne vzťahy za posledných 8 rokov. Boli ste tu viac než 30 krát tu pred našimi poslancami a odpovedali ste na viac než 600 otázok, takže Európska centrálna banka je nezávislá organizácia a jej rozhodnutia majú veľký vplyv na európske firmy a občanov. Som si istá, že ste podobného názoru. V tom zmysle, že monetárny dialog vždy reprezentoval, predstavoval veľmi e, e, vzácnu e, príležitosť na potvrdenie zodpovednosti a dôležitosti ECB. Takže ja by som vám chcela poďa- zaželať veľa šťastia takisto do budúcnosti a keď už e, som sa takto vyjadrila, chcela by som vám takisto e, ponúknuť, e, podarovať tento dar za všetkých členov výboru EKON. Ďakujem vám. Thank you. Ďakujem vám. Dobre, takže kým teraz dáme slovo pánu Dragimu, počula som, že sú niektorí poslanci, ktorí by mali záujem e, zoradiť sa tu e, pred e, prv, prvou rad, prvým radom a uh, chceli by sa vyfotiť. Takže asi by sme to mohli urobiť hneď. Va bene, così la facciamo. No, sì, la facciamo con la... Okay. So. Dobre, takže teraz e, sa vrátime k práci. Pán Draghi, máte slovo. Ďakujem vám, pani predsednička. Ďakujem za všetko, kým e, budem hovoriť teda úvodné slova, tak chcem poďakovať e, vážené poslankyne a poslanci členovia výboru EKON, dámy a páni. Ja by som chcel začať tým, že vám všetkým poblahoželám k tomu, že ste boli zvolení a vám, pani predsednička, k tomu, že ste boli vymenovaná za predsedničku tohto výboru. Je pre mňa potešením byť tu na pôde tohto výboru v tomto novom volebnom období a ešte predtým, než ukončí moje obdobie, funkčné obdobie predsedu ECB. Legitímnosť, o ktorej ste pred chvíľou hovorili, legitímnosť a nezávislosť ECB je zakotvená v zmluvách EÚ a e, samozrejme z toho plinie aj naša zodpovednosť. A tie zmluvy e, e, potvrdzujú aj centrálnu rolu tohto parlamentu, pokiaľ ide o to, aby volal ECB na zodpovednosť. Tu tento výbor zohráva ústrednú rolu. Počas e, môjho obdobia ako e, prezident som toto e, vnímal veľmi pozitívne, keď som tu bol poprvýkrát v Ekone v decembri 2011. Eurozóna práve prechádzala finančnou nestabilitou a vlastne nadchádzala druhá recesia, ktorá potom viedla k vytrvalej dezinflácii a vyššiemu riziku eh, jednoznačnej deflácie. A eurozóna od tej doby eh, urazila dlhú, dlhú cestu a to aj v časti vďaka podpore, ktorú jej poskytla Európska centrálna banka. Eh, nezamestnanosť bola 7,5 v júli tohto roka, to znamená najnižšia od júla 2008 za posledné roky ECB opakovane a jasne ukázala svoju pripravenosť a odhodlanie e, plniť ten primárny mandát a cieľ, to znamená dosiahnuť cenovú stabilitu, ako je to zakotvené v zmluvách. Táto pripravenosť a odhodlanie boli zásadne dôležité pri riešení ekonomickej krízy a e, vyplývajúcich rizík pre naše ciele. A toto isté odhodlanie pred dvoma týždňami eh, viedlo k tomu, že riadiaca rada SEB pred dvoma týždňami rozhodla o eh, tom, že naďalej bude eh, sledovať, dôsledne sledovať otázky inflácie, tak aby to splňalo cieľ ktorý bol stanovený. Takže ja najskôr budem hovorím o tom, čo sa hlavného stalo v ekonomike eurozóne od tej doby, čo som tu bol naposledy. A potom budem prezentovať monetárne, rozhodnutia týkajúce sa monetárnej politiky, ktoré e, urobila riadiaca rada e, v svetle ekonomických výhľadov. A ako tento výbor požiadal, e, na záver budem hovoriť o tom, aké poučenia vyplynuli z posledných 8 rokov, ktoré sú relevantné, keď sa diskutuje o politických riešeniach na, na tie výzvy, ktoré máme pred sebou. Od eh, posledného vypočutia na pôde tohto výboru na začiatku tohto roka a sa rast v eurozóne snížil viac, než sme očakávali. Skutočný nárast HDP sa predpokladá 1,1 v roku 2019, to znamená menej o 0,6 od decembra 2018 a 1,2 v roku 2020 opäť teda o 0,5 percentných bodov e, v porovnaní s decembrovými predpokladmi. A toto spomalenie je najmä spôsobené e, e, slabým medzinárodným obchodom a nekončiacu neistotu, e, ne, neistotou, ktorá súvisí s protekcionistickými politikami a geopolitickými faktormi a tie čoraz viac e, doliehajú na hospodárstvo a najmä na výrobný sektor, e, ktorý je viac zameraný na obchod a vystavený zahraničným vplyvom. Samozrejme, krajiny, ktoré majú relatívne veľký výrobný sektor, sú zraniteľnejšie Eh, a to eh, v prípade každého globálneho ekonomického cyklu. Napríklad Nemecko 28 eh, HDP eurozóny, ale až 39 prírodnej hodnoty vo výrobe v eurozóne. Nemecko je dnes jedným z najviac postihnutých členov eurozóny týmto spomalením, kým E, oblasť služieb ešte stále odhláva v eurozóne, nemali by sme byť zhovievaví, pokiaľ ide o schopnosť služieb takisto e, zostať dostatočne robustná a e, čím viac bude trvať kríza v výrobe, tým viac je pravdepodobné, že tým budú ovplyvnené aj ďalšie oblasti hospodárstva, budú spomalovať. Keď sa teda pozeráme dopredu, a na tie nedávne údaje a ukazovatele o vývoze a výrobe. E, nič z toho nás e, nepresvieča o tom, že by sme mohli očakávať v blízkej budúcnosti nové naštartovanie rastu, takže tie výhľady e, sú skôr stále ešte nie až tak pozitívne. A pokiaľ ide o túto slabú stránku hospodárstva eurozóny, realizovaná aj, pre, aj e, predpokladaná inflácia, inflácia je stále pod e, úrovňou, ktoré sú v súlade s, e, so srednodobými cieľmi riadiacej rady ECB. Inflácia je pod 2% a s vylúčením volatilnejších energetických a potravinových komponentov je to 1,1 tá inflácia pod čiarou e, takisto zostáva na rovnakej úrovni. E, to znamená, e, že tu nastáva rozpor medzi rostom miest a cien. Narastajú náklady na E, pracovnú e, silu a e, prenáša sa to skôr na pracovnú silu než na zákazníkov. Pokiaľ ide o tie očakávania, tie sú teda na nízkej úrovni, pokiaľ ide o infláciu a hoci pravdepodobnosť deflácie je celkom obmedzená, očakávanie trhu, pokiaľ ide o infláciu v strednodobom horizonte, stanovujú hodnoty, ktoré nie sú v súlade s cieľom inflácie, ktorý bol stanovený od posledného vypočutia tu sme zrevidovali a znížili predpoklad inflácie a v celom tom horizonte e, prognózy, najmä v e, prvo, e, najskôr v marci 2018 a potom opäť v septembri. A to odráža ekonomickú aktivitu a nižšie ceny energii. Takže priemer 1,2 v roku 2019, 1 v roku 2020 a 1,5 v roku 2021. A to je oveľa menej, než sú ciele riadiacej rady, ale blíži sa to teda, e, je to dosť pod dvoma percentami. Takže keď e, sa pred dvoma týždňami stretla riadiaca rada, tak bola konfrontovaná e, s rýchlejším a širším spomalovaním, než sa predtým očakávalo ktoré e, prináša aj rizika pre ďalší rast a ďalšie oneskorenie konvergencie e, toho vývoja e, s našimi cieľmi. Takže preto bola potrebná jednoznačnejšia monetárna odpoveď. Ehm, plniac svoj mandát sme rozhodli o komplexnom balíku opatrení, tak aby sme zabezpečili, aby sa inflácia dostala na očakávanú úroveň a to udržateľným spôsobom. Znížili sme úrokové sádzby z 0,4 na 0,5 a táto miera je akousi kotvou pre e, krátkodobé e, úrokové sazby na trhu a je to taká referencia pre celý rad e, typov požičiek a ďalších finančných nástrojov zní, e, že nie e, takisto miery depozitov, uľahčuje existenciu domácnostiam aj firmám. Negatívne sadzby takisto e, stimulujú banky, aby požičiavali reálnej ekonomike a nenechávali si zbytočne veľkú likviditu. A tým sa v podstate vyrovnáva to v portfólio dôsledky CAT e, práve na túto e, sadzbu depozitov poukazuje na pravdepodobný smer našich monetárnych politik v budúcnosti. Konkrétne objasnili sme, že očakávame, že sadzby zostanú na rovnakej úrovni alebo budú na nižšej úrovni až e, do doby, kým budeme môcť predpoklady e, a budeme môcť očakávať, e, že sa inflácia blíži tomu nášmu stanovenému cieľu 2 a takáto konvergencia e, by potom sa mala odrážať aj v inflačnej dynamike. A tieto usmernenia samozrejme prepájajú naše politiky s prísnejšími podmienkami pre prognozy inflácie. Vyhlásenie, že by sme chceli, aby sa inflácia dostala na úroveň e, blížiacu sa k 2%, ale pod, stále pod 2%, tak to v podstate zodpovedá tomu, čo sme povedali na júlovom stretnutí o monetárnej politike. To znamená, tie hodnoty e, inflácie sú príliš nízke a e, nevyrovnané v porovnaní s stanoveným cieľom rady. Takže tie usmernenia reflektujú charakteristiky orientácie zamerané do budúcnosti, e, monetárnej politiky ECB. A máme tu dve zábezpeky, aby sme zabezpečili, e, že e, tá normalizácia sa zjeb začne až vtedy, keď je inflácia udržateľným spôsobom nastavená tak, aby dosiahla ten stanovený cieľ. Takže riadiaca rada e, chce mať istotu, že proces konvergencie je dostatočne zrelý a realistický, kým začneme e, ustupovať od týchto e, politických satieb. Takže odkaz na infláciu sa neustále objavuje aj e, v tej základnej inflácii a to samozrejme ovplyvňuje e, prognozy. Tie naše usmernenia nám pomáhajú znížiť neistotu, pokiaľ ide o očakávané e, úrokové sadzby v strednej a dlhodobej perspektíve a majú zabezpečiť, aby tie finančné podmienky boli v súlade s inflačnou dynamikou. Okrem toho, tým že e, zachováme takéto sadzby, tak dávame najavo, že stále máme ešte priestor na ďalšie znižovanie sadzieb v prípade, že to bude potrebné. Takisto sme sa rozhodli opäť e, e, začať s nákupom aktív 20 miliard eur. To bolo v prvom kroku a tieto nákupy by mali trvať kým to bude potrebné na to, aby sme posídlili kumulatívny dopad našich politických sacieb a aby sme a e, ukončia e, krátko predtým, než sa nám podarí dosiahnuť tie kľúčové sadzby stanovené ECB. My teda chceme naďalej reinvestovať e, a hlavné platby z tých cených papierov Eh, by eh, do toho mali byť zahrnuté a budeme to tak robiť, eh, kým bude potrebné dodržiavať mm, stanovené podmienky likvidity. Tento dlhší investičný horizont a nákupy posilňujú dopad našich ostatných krokov a opatrení a tým pádom je to na prospech aj podnikov a domácností v eurozóne. A tieto opatrenia takisto e, pomáhajú držať na nižšej úrovni dlhodobé sadzby tým, že bojujú proti e, takým e, trendom, ktoré by inak vyplývali z redukcie priemernej premerných termínov, pokiaľ ide na to portfólio alebo to splatnosti e, našho portfólia. A my chceme využívať naďalej všetky nástroje na to, aby sme e, náš cieľ v oblasti cenovej stability dodržali a to môže mať aj výrazné dopady, pokiaľ ide o vznik očakávaní v oblasti inflácie. Okrem toho, čo som teraz spomenul, takisto sme sa rozhodli zmeniť modality novej série e, cieľených dlhodobých operácií, ktoré sme oznámili v mesiaci jún. Teraz banky môžu takéto dlhodobé financie získavať za nižšie sadzby a so splatnosťou, ktorá je dlhšia. A e, to takisto zabezpečí, e, že tieto e, politiky sa nakoniec dostanú aj do rozpočtov, alebo prejavia sa v rozpočtoch podnikov a domácnosti. A potom sme oznámili taký dvojlevelový alebo dvojúrovňový systém remunerácie kde sú e, proste e, banky vyňaté spod našich negatívnych e, úrokových sadzieb, tak ako by ten výsledok, ktorý sa dostaví, bol taký vyvážený. Čiže mám, mám tu na jednej strane stimuli pre banky, aby tieto aby tento stimulus, ktorý vyplýva z negatívnych sadzieb, aby na tie rezervy teda sa dostal tento stimulus, ale zároveň sa bojuje proti negatívnym dopadom, ktoré by takéto negatívne sadzby mohli mať na snahu poskytovať e, úvery zo strany bank, a teda aj na ziskovosť týchto e, bank. A my chceme, aby e, naďalej sme konali. Aktívne práve takýto dvojúrovňový systém zabezpečí, že schopnosť bank takéto úvery ďalej svojim spotrebiteľom alebo zákazníkom poskytovať budú môcť za vhodných alebo výhodných podmienok, e, že proste toto nádiel bude e, pokračovať. Chcem, aby boli dobre e, vytvorené podmienky aj pre domácnosti, aj pre firmy, aby spotreba pokračovalo, aby potom aj sa toto pretavilo do inflácie a samozrejme malo by to tým potom konvergovať s našim hlavným cieľom. Vzhľadom k tomu, aká je momentálne situácia, aká sú, aké sú neistoty, aj menová politika musí byť veľmi flexibilná, a to z hľadiska dlhodobého, Opatrenia, ktoré sme prijali na poslednom stretnutí, tie iba zdôrazňujú, že sme odhodlení poskytovať nevyhnutné menové monetárne stimuly. A naďalej sme pripravení všetky naše nástroje prispôsobiť a pozmeniť, pokiaľ si to bude situácia v oblasti inflácie vyžadovať. Či konvenčné alebo nekonvenčné opatrenia, ktoré ECB za posledných 10 rokov prijala, jedné a druhé boli úspešné, pokiaľ ide o riešenie deflačného rizika, pokiaľ ide o fungovanie toho tranzičného eh, mechanizmu našej hospodárskej politiky, a aj pokiaľ ide o podporovanie európskeho hospodárstva. Ale ECB nefunguje v, vo váku a sú aj iné hospodárske politiky, ktoré tiež tu zhrávajú svoju úlohu. Pripomeniem, keď som tu bol prvýkrát, keď som tu eh, vystúpil na výbore v roku 2011 a vtedy polovica e, môjho úvodného prejavu sa týkala fungovania hospodárskej menovej únie a potreby toho, aby aj iní európsky e, politici konali a príjmali e, rozhodnutie, príjmali vhodné politiky. Čiže na záver spomeniem niektoré povedzme, lekcie, ktoré sa nám e, ukazujú za týchto približne 8 rokov a ktoré by mohli aj hovoriť o tom, aké výzvy nás budú čakať. Keď porovnávame porovnáme to, ako sme zareagovali na krízu my v eurozóne v porovnaní s inými vysp- vyspelými eh, eh, ekonomikami. Treba jasne povedať, že tieto druhé eh, makroekonomický mix sa v oblasti politik dosiahli lepší v tom čase, pretože konali rozhodnejšie v oblasti aj finančnej, aj fiskálnej alebo daňovej. A ECB e zdôrazňuje, že my chceme, aby inflácia sa mm, približovala k nášmu cieľu a to dlhodobým e, spôsobom a že chceme na to nástroje používať a podporovať, ale zároveň potrebujeme lepší e, mix e, politik, či to sú štruktúrálne formy, prudenčné opatrenia alebo ďalšie, tie nám teda pomôžu, alebo by nám pomohli dosiahnuť tieto ciele rýchlejšie a bez nejakých vedľajších účinkov, ktoré sú nežiaduce. Teda budeme monitorovať tie vedľajšie účinky takéto monetárnej politiky, ako sme to vždy aj robili. Treba byť naďalej veľmi pozorný a treba využívať tie mikro aj makroprudenčné e, politické nástroje, ktoré e, sú, sú k dispozícii, ktoré máme k dispozícii tak, ako je to potrebné. K tomu sa ešte bližšie vyjadrím. E, treba, aby sme situáciu vnímali v kontexte postupného znižovania výnosov, ktorú sme videli od konca 80. rokov. A toto je vec, ktorá sa netýka iba eurozóny odzrkadľuje viaceré štruktúralne faktory, ako napríklad pomalovanie rastu produktivity, to je možné zvrátiť prostredníctvom ambicioznej agendy štruktúralných reforiem. Potrebujeme naozaj silnú e, ekonomickú stratégiu v eurozóne, ktorá by podporovala tiež aj efektívnosť našej e, monetárnej politiky. A práve preto tu bol jasný konsenzus u nás na rade, že práve fiskálna politika by mala výraznejšie prispievať vzhľadom k tomu, že tá ekonomická situácia na horizonte nie je už taká slubná, keďže sú teda rizika smerom dole. Vlády by teda mali konať, pokiaľ teda sú tu takéto eh, hrozby spomalenia až recesie a mali by konať vhodným aj vhodne načasovaným eh, spôsobom kontracyklické fiskálne politiky by sa mali v tomto prostredí podporovať, keďže fiskálne násobitele sú vyššie v prostredí, kde sú nízke úrokové sádzby. A zároveň e, vlády, ktoré majú vysokú mieru zadlženia, tie by mali e, konať obozretne a mali by e, tie štrukturované vyvážené ciele dosahovať. Ďalší veľký rozdiel v porovnaní s inými menovými úniami, ktoré sú vyspelého charakteru, ako napríklad USA, je, že nám chýba základný centrálny fiskálny nástroj, ktorý by konal kontracyklicky na federálnej úrovni. Chápem, že sú tu isté politické mm, problémy, pokiaľ ide o vybudovanie takéhoto nástroja na európskej úrovni. Podobné problémy existujú aj pokiaľ ide o e, úspešné ukončenie bankovej únie alebo vytvorenie skutočnej Eh, únie kapitálových trhov. Zároveň by sme mali eh, sa naďalej snažiť dosiahnuť skutočnú hospodársko-menovú úniu, pričom eh, keď budeme ignorovať tie nedostatky v oblasti EMU, ktoré ešte existujú, tak to bude podkopávať to, čo sme spravili my, alebo viekový výbor, alebo všetci ostatní aktéry, ktorých sa to týka. Ako som už na tomto výbore povedal pred 8 rokmi, musíme ukázať jasnú trajektóriu pre ďalší vývoj EMU a teda zarámcovať očakávania či finančných trhov alebo aj našich občanov. To bol teda môj citát e, ešte spred tých 8 rokov. A teraz e, k tej poslednej téme, čo som spomínal. E, eurozóna nemala fiskálnu politiku alebo takú reakciu v oblasti fiskálnej politiky v porovnaní, alebo ktorá by bola porovnateľná s inými centrálnymi, alebo teda vyspelými ekonomikami, tak naša reakcia, reakcia ECB bola porovnateľná s inými centrálnymi eh, bankami eh, tohto typu. My eh, za každým sme si zachovali našu nezávislosť a pokiaľ sa nám to podarí do budúcna, bude to znamenáť, že ECB sa môže prispôsobiť ďalším okolnostiam, nech sú také alebo onaké. A je to veľmi dôležité, keďže si uvedomujeme, že je dôležité, aby nezávislosť centrálnej e, banky naozaj e, bola zagarantovaná, keďže nie všade na svete je to samozrejmosť e, a platí to čoraz viac. A ja som povedal, že my chceme, aby bola naozaj centrálna banka transparentná a myslím si, že aj v tejto oblasti sme sa vyvíjali v posledných rokoch pozitívnym smerom intenzívne reagujeme na tie žiadosti, ktoré, mm, požiadavky, ktoré vyplynuli z prechádzajúcej krízy. Ja som vždy e, si veľmi vážil schopnosť Európskeho parlamentu reagovať na to, čo požadujú občania, e, podporovať ich e, obavy a ich istým spôsobom kanalizovať v rámci našich diskusí a to konštruktívnym spôsobom a za to sa vám chcem všetkým poďakovať. Verím, že tento parlament a najmä tento výbor naďalej budú pokračovať v tej dobrej práce, ktorú vykonali počas môjho pôsobenia vo funkcii e, prezidenta ECB a e, tým sa bude posilňovať aj dôvera našich občanov e, v projekt EU. Ďakujem za vašu pozornosť a ak máte nejaké otázky, rád odpoviem. Thank you, Mr. Draghi. So now we, uh, we will, uh... Ďakujem pekne, pán Draghi. Teda a môžeme teraz prejsť na otázky. Máme 5 minút na otázky, na odpovede, tak ako bežne. Máme Markus Ferber, EPP, nech sa páči. Prezident. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, budem hovoriť po nemecky. Najskôr by som sa rada za skupinu EPP srdečne poďakoval Teda v mene skupiny EPP by som sa rád poďakoval srdečne za spoluprácu v posledných rokoch. Spomínam si, keď ste nastúpili do funkcie, spomínam si na vypočutie, ktoré sme absolvovali pred eh, nastúpením do funkcie tu vo výbore. Myslím, že nám bolo jasné, že to nebude jednoduché obdobie a ani vy, ani my sme sa neuvedomovali, čo sa v priebehu týchto 8 rokov bude musieť rozhodnúť za to teda srdečne ďakujem. Aj za to, že ste pravidelne chodili sa stretávať s nami, že ste boli k dispozícii a že ste boli ochotní vysvetľovať svoje rozhodnutia. Ale ak dovolíte, predsa len by som sa opýtal na rozhodnutia menovej politiky z minulého týždňa, najmä na rozhodnutie otvoriť program otvorenie požičiek významné centrálne banky sa vyjadrili proti tomuto kroku, aby sa tento program opätovne otvoril. Nebolo to jednomyselné rozhodnutie. Ak teda sedia informácie, ktoré sú k dispozícii, nepochybujem o tom. Teda naozaj boli pochybnosti, či tento program skupovania pôžičiek vzhľadom na aktuálny hospodársky vývoj a vzhľadom na vývoj inflácie, či je nevyhnutný takýto krok. Preto sa chcem opýtať, prečo ste napriek takýmto zásadným rozdielom v názoroch na úrovni správnej rady ECB preto len pristúpili k takému uvoľneniu monetárnej politiky, najmä v kontexte toho, že tým pádom aj zmenšujete manerovací priestor pre pani Lagarde, ktorá sa môže funkciu od 1. novembra. A tiež vzhľadom na to, že inflácia a očakávania inflácie v eurozóne napriek e, ultraliberálnej menovej politike sa nejako nezmenili. Preto sa chcem opýtať, prečo všetky tieto opatrenia, ktoré sa prijali v posledných rokoch, nepriniesli to, aby sa inflácia v Európskej únii stimulovala, aby sme sa priblížili k cílu e, zhruba 2%, tak ako bol vytýčený. Ďakujem. Thank you. It's really two questions. Reálne to boli dve otázky. Po prvé, prečo tieto rozhodnutia prijímame a potom po druhé, či si či e, sme si istí, že tie e, rozhodnutia budú konať, keďže inflácia, teda miera inflácie je stále pod našim cieľom. Poprvé, tá prvá otázka, to som v zásade, e, na to som zodpovedal už v tom, čo som hovoril pred vašou otázkou. Súčasná situácia ešte stále situáciou, kde vidíme, že trhy práce sa ešte stále e, zlepšuje, keď nie je možno tak dynamicky ako predtým. Nominálny e, rast miest je nadpriemerný. E, vidíme, že investície sa tak trošku zmierňujú, ale ako pokračujú, spotreba podobne. Čiže, ale naďalej platí, že napríklad miera nezamestnanosti je najnižšia od roku 2008 Čiže preto si celkom veríme, že v istom bode sa inflácia spojí s, našou, s našim cieľom. Ale keď sa pozriete do budúcna, tak ten e, rastový výhľad ten e, stále sa zhoršuje. Keď sa pozrieme na polovicu roku 2018, tedy nám bolo povedané, že ten výhľad sa zhoršuje kvôli tomu, že sú tu isté dočasné faktory, e, ktoré nebudú trvať dlhodobé. Potom nám bolo povedané, že tieto dočasné špecifické faktory budú akorát možno trvať trochu dlhšie, než sa pôvodne očakávalo. Medzičasom geopolitické neistoty, napätia v oblasti obchodu, tie sa navyšili a opäť tie konkrétne prekážky e, pokračovať v niektorých e, krajinách a to spomalenie, ktoré e, vlastne po roku 2017 nastalo, čo bolo istým spôsobom pochopiteľné, už zrazu e, je to také dlhodobejšie, povedzme, spomalenie, taká pauza v raste. E, teda je to pauza, ktorá trvá dlhšie, je hĺbšia, než sme očakávali možno pred pol rokom alebo tušite rokom. A v reakcii na to ECB revidovala svoju, svoj odhad rastu a to opakovane. A to je prvá odpoveď na to, prečo sme sa my v rámci ECB, v rámci rady e, rozhodli e, konať. A potom ten druhý dôvod, ten súvisí s infláciou. V súčasnosti tá krivka výnosov už odzrkadluje očakávania e, politických krokov. A napriek tomu my očakávame mieru inflácie 1,5 do roku 2021, čo je koniec nášho projekčného horizontu a to je teda oveľa menej, ako je náš cieľ. Čiže preto sme sa rozhodli konať a ak by sme neboli konali, tak by sme opäť museli vykonať downgrade v rámci našich dlhodobých e, výhľadov a teda by sme nesplnili náš mandát, ktorý máme, ktorým je cenová stabilita. To je prvá časť odpovede na vašu otázku. A potom tá druhá časť, e, prečo konáte takto, ako konáte, keď tie opatrenia nemajú ten, výsledok, ktorý ste očakávali. Ešte sa trošku vrátim e, dozadu. Ak teda ešte môžem minútku sa k tejto téme vyjadriť. Pozrieme sa na rok 2014 vtedy sa spomínal poprvýkrát, že kvantitívne uvoľňovanie by mohlo e, nastať, to bolo v decembri a pr- pravdepodobnosť deflácie vtedy bola 30% a inf- miera inflácia e, bola no, minus 0,6%. Odsedy sme, myslím, toho spravili celkom e, dosť. Teraz máme mieru nezamestnanosti najnižšiu od roku 2008. Viac ako 11 miliónov pracovných pozícií bolo za 6 rokov vytvorených to je viac pracovných pozícií napríklad než v celých Spojených štátoch. A to, myslím si, E, je najmä vďaka e, monetárnej politike, pretože nebola moc nejaká iná možnosť iných politík, ktoré by sa mohli za tie posledné roky e, takto prejaviť. A zároveň, a súhlasím s vami, že tá miera inflácie kvôli tým faktorom, ktoré sa tu spomenuli, e, geopolitická nestabilita a tak ďalej, e, nie je to tam, kde by sme to chceli mať a preto dnes konáme a máme rovnakú seba dôveru, povedzme, ako sme mali aj v minulosti, že e, tieto ciele, ktoré máme vytvoriť, týčené sa aj nám podarí splniť. Ďakujem pekne. Ďalej, Juan Fernández, SAD. Ďakujem pekne. V mene mojej skupiny by som takisto chcel poďakovať e, e, sa poďakovať za spoluprácu za posledné roky. Ja som tu ešte nebol, keď ste vy E, sa dostali do tejto e, funkcie ako kolega Farber, ale e, tá spolupráca bola kvalitná. Samozrejme, vieme, že ECB je nezávislá organizácia, takže to sa chcem poďakovať. Potom pokiaľ ide o revíziu rámca monetárnej politiky v tom súčasnom rámci, ten je z roku 2003, a chcem sa spýtať, či odvtedy platí, že ste konali v rámci teda tohto rámca, e, ale zároveň došlo k istej inovácii napriek tomu, že nedošlo k renovácii tohto rámca ako také. Nedávno ste hovorili o asymetrii súčasného e, cieľa pokiaľ ide o cenovú stabilitu a e, momentálne to máme definované tak, že podľa mňa táto záležitosť nie je úplne jednoznačne definovaná a je to prepojené aj na tú akademickú diskusiu, pokiaľ ide o to, či by sa celá stabilita e, neriešila v otázke teda inflácie, ale v, skôr z pohľadu e, výšky e, cien. No a potom real estate, to je možno taký ešte širší cieľ, teda real estate, pardon, nehnuteľnosti, to je možno ešte taký širší pohľad, než cenová stabilita ako taká. Čiže je tu možnosť toho, že by centrálna banka umožnila občanom mať účty otvorené v samotnej menovej inštitúcii, čím by sa rozšírili nástroje monetárnej politiky, ktoré v súčasnosti už sa ukazujú byť relatívne obmedzené a určite vaša nasledovnička tento ramec bude e, revidovať. Ja chcem sa teraz spýtať nie ani na základe toho, čo sa stalo v posledných týždňoch, ale skôr ako vidíte, ako máte víziu toho, Eh, ako by mohla monetárna politika v Európe vyzerať v najbližších rokoch. Ďakujem. Je to zložitá otázka. Najskôr by som sa vyjadril k tomu, čo ste spomínali v kontexte symetrie. My sme zdôrazňovali symetriu ako významný prvok v našej reakčnej v funkcie, pretože definícia cenovej stability akože e, bude na úrovni blízkosti 2%, ale mierne pod, mohlo spôsobiť e, isté nesprávne vnímanie v tom, že by sme zasiahli o mnoho ráznejšie na také miery inflácie, ktoré by prekročili 2 ako by sme reagovali na také miery inflácie, ktoré boli pod úrovňou 2 teda že by sme boli nejako zaujatí v tomto smere, že by sme neboli nestranní, že by sme boli e, zaujatejší viac k vysokej inflácii ako k nízkej inflácii. A e, to objasnenie, ktoré sme zverejnili, čo sa týka symetrie, bolo iba v tom zmysle, že by sme reagovali s rovnakým odhodlaním, s rovnakou silou, bez ohľadu na to, či sme pod alebo nad úrovňou 2 teda v blízkosti dvoch, ale mierne pod dvoma percentami. Takto eh, bolo cílené naše objasnenie. To znamená, že inflácia môže prekročiť 2%, ale môže byť pod dvoma percentami. Nede, o cenový ciele, ide o našu reakčnú funkciu. Veľmi ťažko by som sa vyjadrila, aká menová politika bude vyzerať v budúcnosti už aj na úvod som myslím jasne povedal, že menová politika splnila svoju funkciu, naďalej ju bude plniť. Ja keď zdôrazňujem, že je dôležité, aby fiskálna politika zohrala významnejšiu úlohu, nemám tým na mysli, že menová politika už vyčerpala všetky buď svoje nástroje, alebo ich efektívnosť. To vôbec nemám na mysli. Menová politika nadalej bude plniť svoju funkciu, ale ak fiskálna politika bude aktívna, tak menová politika bude schopná konať rýchlejšie a s nižšími bočnými účinkami. O to sa neustále snažíme. Zmierňovať tieto vedľajšie účinky. Ďakujem. Luis Garicano. Renew Europe. Ďakujem. Pán Draghi. Na úvod by som sa rád poďakoval, pán Draghi, za to, že ste po... prispeli k tomu, aby sa euro zachránila v roku 2000 Eh, Raz keď sa útočilo na euro, vy ste sa vyjadrili veľmi jasne v roku 2012. Nech to stojí, čo to stojí, eh, my tento eh, trend zmeníme a zachránime jednotnú menu. Myslím, že to jasne dokázalo, že ste nesklamali európskych občanov a ja sa vám chcem za to poďakovať. Ďakujem za všetky kroky, ktoré ste prijali. Avšak ste si uvedomíte, že nikto nechce mať takú menu, ktorá potrebuje zachraňovať. Na úvod eh, ste sa viedli v tej druhej polovici vašho vystúpenia, eh, že naďalej v eurozóne sú štruktúralne slabiny. Na to sa chcem konkrétne opýtať. sú isté veci, ktoré musíme urobiť, aby sme sa vysporiadali, aby sme predišli budúcim krízem, aby sme predišli situácie, kde bude potrebné opäť euro zachraňovať. Teraz sa zvažujú viaceré veci jednak na úrovni výboru, jednak na úrovni komisie. Chcel by som sa opýtať, čo si o tom myslíte, aké sú vaše priority. Sú dostatujúce tieto iniciatívy najskôr spoločný systém ochrany vkladov, tým sa teraz zaoberá náš výbor, ďalej po druhé SBBS, jednotný systém aktív, ten parlament schválil, ale je to zaseknuté v rade ďalej po tretie rozpočet eurozóny vrátane možného opätovného poisťovania v oblasti nezamestnanosti. Domnievate sa, že by to bolo reálne presadiť? Spomenuli ste, že by bola na mieste federálna úroveň, respektíve unijná, unijná úroveň e, kontracyklickej politiky. Ani von der Leyen to naznačila. A ešte v neposlednom rade, ako diverzifikovať e, portfólio e, štátnych bank, čo podľa vás by bolo reálnym riešením v tomto smere. Teda chcem sa opýtať, ako sa bude musieť zachraňovať, respektíve a ak bude potrebné niečo zachraňovať, tak akým spôsobom. Mnohí z nás ešte stále sú znepokojení dôvodu jednej veľkej krajiny eurozóny, ktorú poznáte, a síce Taliansko. Taliansko už 30 rokov nerastie. E, čo sa v Taliansku deje? Prečo v Taliansku ekonomika nerastie? Čo je v Taliansku potrebné urobiť, aby ekonomika rástla? To je zrejme najväčšie riziko momentálne pre eurozónu. Thank you. Ďakujem pekne. Najskôr by som sa pokusil odpovedať na prvú otázku. Pokrok od obdobia, ktoré spomínate z roku 2012, ten pokrok v budovaní hospodárskej menovej únie bol značný. Je dôležité uvedomiť si, že keď poukazujeme na aktuálne nedostatky Nesmieme zabúdať e, na ten významný pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť v tomto období, keď si pomyslíme na to, že v tom istom roku, v roku 2012 v júni, Európska rada spustila bankovú úniu. Teda mnoho z toho, čo je treba urobiť je v tomto krátkodobom meradle v najbližších 6-7 e, mesiacoch, teda do roka, je len vlastne završenie toho, čo už bolo odsúhlasené a síce dokončiť e, bankovú úniu, taktiež e, systém ochrany skladov a ostatné časti bankovej únie. Niektoré veci sa už odsúhlasili, ale musia sa spustiť do praxe. Potom sú tu ďalšie veci, ktoré ešte trošku chýbajú v procese um, riešenia krizových situácií, dajme tomu otázky likvidity. Ale predovšetkým završiť to, čo už bolo odsúhlasené. Ďalej druhá oblasť, to sa týka vytvorenia únie kapitálových trhov. Myslím, že tento projekt je mimoriadne dôležitý, keď často eh, žiadate, aby euro malo väčšiu, významnejšiu medzinárodnú úlohu. Hovorí sa, že sa musia prejsť iniciatívy v tomto smere, tak predovšetkým je treba vytvoriť kapitálové trhy. Keď sa pýtame, prečo dolár má takú prominentnú úlohu, je to preto, že existujú, existuje kapitálový trh a je to jedno bezpečné aktivum, ktoré sa takto dokáže presadiť. Teda je to vlastne súčasťou jedného balíka. Je to zložitý balík, bude e, to trvať dlho, kým sa to spustí, ale predovšetkým je treba už uplatniť to, čo sa schválilo alebo naplánovalo. Teda napríklad, čo sa týka únie kapitálových trhov, väčšia harmonizácia, v legislatíve eh, v oblasti ochrany pred eh, eh, stratou solventnosti. Ďalšie kroky, aj tie sú zásadné, ale tiež sú ambicioznejšie. Možno to teda potrvá dlhšie, ale aj v tomto prípade a mimochodom tieto kroky nie sú dôležité len pre dlhodobé budovanie hospodárskej menovej únie, ale tieto kroky sú dôležité aj na budovanie dôvery, čo sa týka podnikateľského prostredia domácnosti, tak aby sa prejavil okamžitý pozitívny eh, účinok na hospodárskú situáciu v eurozóne. A ďalej spomínate eh, spoločné bezpečné aktívum, ďalej um, možnosti opätovného poisťovania v rozpočte eurozóny. Aj toto je pokryté v tých eh, skonštatovaných nedostatkoch eh, menovej únie. Neexistuje žiadna menová únia vo svete, ktorá by nemala fiskálnu politiku. Teda pokrok sme dosiahli už naozaj značný. Euro je o mnoho silnejšie v súčasnosti. Taktiež eh, verejnosť o mnoho viac je ochotná akceptovať euro, ak teda môžeme dôverovať prieskumom ale ešte sú pred nami ďalšie kroky a to nie je v krátkodobom meradle. Môže to byť v e, strednodobé časové obdobie alebo aj dlhodobé. Preto je dôležité držať sa záväzkov. Ďalej druhá otázka, tá je veľmi zložitá. Týka sa mnohých aspektov. Na to, aby som ja mohol na ňu odpovedať v tejto fáze. To sa týka Talianska, ale týka sa to aj rôznych iných krajín. Súvisí to so štrukturálnymi reformami. Každá krajina má svoju vlastnú agentu, svoj vlastný program štrukturálnych reforiem a tieto reformy sa netýkajú len fixácie rozpočtu. Tieto štrukturálne reformy sú o mnoho širší koncept, o mnoho širšia kategória, ktorá zahrňa Okrem iného, dajme tomu reformu trhu práce, aj to je dôležité, ale taktiež e, reforma e, výrobného trhu, taktiež zvyšovanie konkurenceschopnosti, aj to je ešte dôležitejšie a zrejme ešte predtým e, by sa k tomu mala pristúpiť ako k ďalším krokom. Ďalej súdnictvo, školstvo, výskum. To sú len teda náznaky toho, čo by každá krajina mala urobiť, ak vníma rast ako svoju prioritu, čo by teda mala. Ďakujem pekne. Teraz eh, Filip Lambert za zelený, nech sa páči. Príjemné popoludnie. Ja som bol práve zvolený za poslanca čerstvo, keď ste sa vyjali ujali svoje funkcie. Teraz strávili sme týchto 8 rokov spoločne, ak to môžem takto povedať. A tiež budem svetkom eh, prvej polovice pôsobnosti pani Lakar. Ďakujem za to, že si zachránili euro. Aj keď má svoje nedostatky inherentné, tie naďalej pretrvávajú. Predsa len, ak by sme prispustili zánik eura, tak by bola veľká katastrofa. Myslím, že eh, to sa musí pripísať vám. Tento úspech eh, rozhodne sa vám nedá uprieť, že by ste neboli rozhodní. Teda toto som myslela ako kompliment. E, kríza, ktorá súvisela s tsunami e, platovej e, schopnosti, vy ste vlastne vyžili svoju štandardnú metódu a síce vlastne ste finančný systém vnímali ako súčasť tohto tsunami z hľadiska likvidity a snažili ste sa pridelovať tieto možnosti čo najefektívnejšie. My sa s tomto s vami nestotožňujeme celkom. Tieto finančné systémy podľa nás nie sú nastavené na takéto účely. Keď sa pozrieme na aktuálny stav, čo sa týka rovnosti, tak tiež na ekologickú stopu, klimatickú krízu, nikto nemôže povedať, že finančný sektor sa vníma ako e, sektor, kde sa efektívne e, vynakladajú peniaze. Po finančnej kríze by sa dalo predpokladať, že sme si z toho vzali ponaučenie, ale vôbec to tak nie je. Teda metódy sa mohli e, uplatniť rôzne, napríklad tu nadviažem na kolegu Konosa Fernandesa. Ten sa na to pýtate. Ten sa na to pýtal, aby ste vyjednotili, či je to súčasťou školnej politiky a uzavreli ste to, takže áno. Ak by ste teda mali nejaké štúdie, ktoré by to doložili, tak by som to uvítal. Mohlo by sa to nazvať eh, politikou, ktorá eh, pomáha bohatým. Kvantitívne uvaľovanie je nevinuté, vy tvrdíte, že ak by sa neurobilo, tak by sme ešte zhoršili situáciu a to by ešte prehlbilo nerovnosť. Ale ak alternatívou je nerobiť nič alebo urobiť kvantitatívne uvoľňovanie, tak alternatívou by bolo vykonať kvantitatívne uvoľňovanie rozličnými spôsobmi. A takto musíme vyhodnotiť dopady na nerovnosť spoločnosti. Teda chcel by som, aby ste sa k tomu vyjadrili. Jeden aspekt eh, teda súvisí s nerovnosťou spoločnosti a tiež um, podpora investícií v kontexte klimatických zmien a uhlíkovej stopy. Vytvrdíte, že vy o tom nerozhodujete, ale faktom je, že tieto um, aktíva sa presunuli nie tam, kde um, len poškodzujú životné prostredie, ale dokonca ho výrazne um, a aktívne poškodzujú, teda nestratili sa. Uh, uh, Čo sa týka nerovností, už sme to prejednali viackrát. Kvantitatívne uvoľňovanie uh, už sa viackrát osvedčilo, že prináša pozitívne výsledky, znížilo nezamestnanosť ako výrazný zdroj nerovnosti. Je jasné, že keď sa ceny aktív dvíhajú, tak sa prejaví táto skutočnosť aj na rozdelení ak tie spoločnosti zároveň sa zvyšujú ceny nehnuteľnosti, dajme tomu. Zároveň vidíme, že sa znižuje nezamestnanosť, že sa vytvárať pracovné miesta, to znamená, že sa znižuje nerovnosť spoločnosti. Nezamestnanosť totiž je najvýznamnejším zdrojom nerovnosti. Keď e, robíme menovú politiku, a to sa netýka len eurozóny, ale akékoľvek centrálnej banky vo svete, tak menová politika sa vykonáva tým, že sa vkladá likvidita do kanálov, ktoré existujú, ktoré sú v danom momente k dispozícii. V Európe e, sú dominantné banky, teda ekonomika, ktoré dominujú banky a naša menová politika vlastne funguje tak, že sa snažíme to e, posúvať prostredstvo bank. V USA je to prostredstvo finančných trhov, ale v podstate takáto je situácia. Je toto najlepší spôsob, ako rozdeľovať e, likviditu, ak teda si pomyslíme na ciele ako klimatické zmeny alebo znižovanie nerovnosti v spoločnosti efektívnejšie? Zrejme nie. Možno sú rôzne iné spôsoby, ako to urobiť. Niektoré tie nové nápady, ktoré sa týkajú um, menové politiky, dajme tomu MMT, ďalej nedávny dokument z pera rôznych aktorov, okrem iného aj profesora Fischera, tam sa popisujú rôzne spôsoby, ako sa dajú posunúť peniaze do ekonomiky. To sú teda relatívne nové eh, eh, myšlienky zatiaľ eh, sa neprejednali na úrovni Centrálnej banky. Mali by sme ich preskúmať, ale zatiaľ ešte neboli otestované dostatočne. A keď sa pozrieme na tieto návrhy podrobnejšie, uvedomíme si, že úloha distribúcie peňazí tomu či inému subjektu, to je v podstate fiškálna úloha, je to rozhodnutie vlády, nie je to úloha Centrálnej banky. Vy by ste rozhodne nechceli, aby Centrálna banka rozhodovala o tom, kto má dostať peniaze. Je tu viacero otázok, ktoré treba analyzovať, ale jedna zásadná vec sa týka politického riadenia týchto rozhodnutí. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Antonio Rinaldi ide. Grazie, parlerò. Mm, ďakujem, budem hovoriť po taliansky. E, pán prezident Draghi, ja som si osobne úplne istý, že jedného dňa o vás bude história hovoriť ako mužovi, ktorý zachránil euro. A to vďaka tomu, že ste postupovali výnimočným spôsobom a bez toho by sme dnes boli vo veľa horších podmienkach. Takže vám ehm, chcem skutočne vzdať hold, tak povediať, za toto, keď to takto hovorím. Ale ešte by som predsa chcel pokračovať v týchto osobných úvahách. Ehm, vy ste mali e, právomoci, ktoré sú zakotvené v mandáte a v e, e, statúte Európskej centrálnej banky. A vlastne ste zároveň robili doslova do písmena aj zázraky. Takže do akej miery si myslieť, myslíte, že by taká centrálna banka ako ECB mohla pokračovať ďalej bez toho, aby boli e, fiskálne politiky e, zo strany jednotlivých štátov? To znamená, do akej miery e, by ste povedali, že celá tá konštrukcia eurozóny sa musí zreformovať. A teraz ešte taká provokačná otázka, pán prezident. 1. novembra, a vlastne deň potom, to znamená potom, ako skončíte, mohli by ste nám povedať, e, ktorá alebo aká Európska centrálna banka je potrebná na to, aby sme mali z eurozónu, e, ktorá nie že by, e, povedzme, bola úplne optimálna, ale ktorá sa tomu bude blížiť. Všetky ostatné centrálne banky sú štrukturované iným spôsobom, ako vieme, okrem toho, že sú vlastne tými, ktorí požičiavajú peniaze, tak majú aj iné ciele napríklad v oblasti inflácie. napríklad e, aj e, v oblasti e, trhu práce a podobne. To znamená, pre nich je práca samozrejme dôležitá a, a ostatné centrálne banky majú ďalšiu ehm, výhodu, že majú za sebou vládu. No a toto nie je teda prípad eura. A vy ste samozrejme pomohli tú situáciu eh, riešiť a eh, vďaka tomu sa eh, teda zvládol, zvládol aj prechod na euro. Takže 1. novembra myslíte, že nám budete môcť a vedieť povedať niečo z toho, na čo som sa pýtal? Ďakujem. Ja by som e, rád odpovedal po taliansky, ale radšej by som predsa len asi odpoviem po anglicky. V prvom rade ďakujem vám za e, to, že ste ma takto pochválili. A e, skutočne, pokiaľ ide o to, čo budem robiť alebo hovoriť po 1. novembri, to ešte vlastne neviem teraz, ale chcem povedať už teraz jednu vec. je veľa dôvodov na to, aby sme mali silnú fiskálnu politiku eh, alebo nástroj fiskálnej politiky alebo lepší nástroj fiskálnej koordinácie v eurozóne. To znamená dve veci. Tá prvá vec je tá, že fiskálne pravidlá na úrovni krajín musia byť eh, menej procyklické a tá skúsenosť, ktorú máme, je taká, to znamená skúsenosť za posledných 15 rokov viac menej, tá nám ukázala, že to bolo veľmi procyklické. V dobrých dobách pred krízou veľa krajín expandovalo svoje, zvyšovalo svoje rozpočtové schodky a nemali žiadne, e, žiadne nárazníkové povedzme, nástroje alebo e, e, to znamená žiadne také E, poistky, ktoré by mohli stabilizovať e, situáciu, najmä v prípade potreby e, skutočne zachraňovať finančne banky. Takže niektoré krajiny boli dostatočne robustné v tej prvej časti krízy roku 2009 až 2010 a E, niektoré banky a e, v podstate veľmi im pomohli práve vlády, lebo mali tieto záchranné mechanizmy vo svojich rozpočtoch. No a krajiny, ktoré nemali tieto záchranné mechanizmy, no tak potom nemohli pomôcť svojim bankám a to vlastne predlžovalo celú krízu, ktorá sa dlho ťahala. A potom, počas krízy, bola E, fiskálna politika mnoha z týchto kraj, mnohých z týchto krajín veľmi kontrakčná, e, práve preto, že nemali tie e, poistné mechanizmy a podobne. Takže toto je teda jedna z tých prvoradých vecí. Samozrejme, my vám to môžeme nejakým spôsobom pomôcť, ale hlavne je to úloha pre parlament a komisiu, aby to urobili. No a druhý bod, ten sa týka vytvorenia fiškálneho nástroja, ktorý by mohol mať ako hlavný cieľ stabilizáciu eh, hospodárstva eurozóny. A to je niečo dlhodobého, samozrejme, lebo je, je to aj politicky jednoznačne náročné a preto, hoci nemáme úplne jasno, ako by sme mali postupovať. Bolo by veľmi dobré, keby sme mali nejaké politické odhodlanie alebo prísľub, aby sa to tak urobilo. Ale bol by to určite E, e, nástroj na e, to, aby riešil stabilizáciu, mal by mať adekvátny rozmer, ináč by nebol dôveryhodný a mal by fungovať takmer automaticky a mal by sa používať včas. To znamená, práve preto je automatická povaha tohto nástroja tak dôležitá. Samozrejme, opäť sú tu príklady z iných menových únií, ktoré by mohli byť veľmi užitočné. Napríklad to, čo máme, čo je v Spojených štátoch. Takže to je v podstate taká, také fiškálne prehodnotenie, ktoré potrebujeme na to, aby sme posilnili hospodárskú a menovú úniu. Tá druhá otázka sa týkala nášho mandátu. Bolo by lepšie, keby sme eh, to mali vo svojom mandáte, alebo či by sme sa radšej mali zabrať len cenovou stabilitou. A to je samozrejme niečo, čo sa opakuje, táto otázka vy, my jednoducho nemôžeme mm, ovplyvňovať mandáty alebo stanovovať, ale my ich len plníme. Vy ste tí, ktorí môžu tie mandáty definovať ako zákonodarcovia, ale z praktického hľadiska sa vykonal určitý výskum za posledné roky a neviem, ako je to teda aktuálne, ale ukazuje takýto výskum, že keď sa pozriete na veci ex post, tak vo všeobecnosti, či už máte jeden mandát, dva mandáty a ten, ten, ten základ je ten istý. Nie je v tom až taký rozdiel, keď sa pozriete na našu reak- funkciu reakcie napríklad, tak e, my e, vlastne e, sme sa dosť pracovali k veľmi vysokej zamestnanosti v eurozóne, hoci nemáme cenovú stabilitu, takže, ale môžeme to v budúcnosti očakávať a môžeme, máme teraz nominálny narast sazieb, ktorý v minulosti nikdy nebyl ale e, samozrejme otázka, ako sa to bude vyvíjať ďalej, takže e, ako vidíte, je, e, bolo by ťažké asi nejak odlíšiť tie výsledky, keby ten mandát bol riešený ináč. A pokiaľ ide o výmenu pokiaľ ide o zmenný kurz, tak my jednoducho neintervenujeme, sme jednoducho viazaní konsenzom G20 a ten e, zakazuje e, konkurenčnú devalváciu a preto by som nepovedal, že euro je slabšie v porovnaní s inými krajinami, pokiaľ ide o tento aspekt. Ďakujem. Thank you. Uh, now, uh... Áno, ďakujem. A teraz za ECR. Pán Erfeld, e, ďakujem pán Draghi. Ďakujem za to, že ste prišli. Určite samozrejme vám chcem zaželať e, všetko len to najlepšie. Mne už budete čokoľvek robiť po ukončení svojho mandátu ako prezidenta ECB a chcem povedať tri veci Jednak, e, e, a potom ešte chcem oceniť vaše vyjadrenia. Jednak e, pokiaľ ide o zmenný kurz, keď sa pozriem na tie rozhodnutia, za posledný, ktoré urobila tá posledná rada guvernérov, tak je ťažké predstaviť si nejaký výrazný vplyv týchto rozhodnutí na investičné rozhodnutia a správanie sa spotrebiteľov Áno, ja chápem, že vy ste sa pozrali najmä na hospodársky rast, takže predpokladáme ale, že sú tam aj iné ciele, ktoré súvisia so zmenným kurzom. Um, možno predpokladáte, že iné centrálne banky sa opäť začnú pohybovať e, práve smerom k e, kvantitatívnemu uvoľňovaniu a expanzii, takže vy ste vlastne možno tak preventívne reagovali na to, čo by sa mohlo stať našim zmenným kurzom, keď takéto opatrenia potom nastanú. No a po druhé, pokiaľ ide o ten program nákupu 20 miliard eur mesačne e, aktíva, e, už e, vy ste takisto poukázali na to, že ideme ešte ďalej, banka, že ide ďalej. Znamená to, že ECB sa uberá smerom k nakupovaniu rizikovejších súkromných aktív, alebo že ustupuje od nejakého limitu, ktorý si práve stanovila sama pre seba na takéto aktíva. No, pokiaľ ide o tú širšiu rolu fiskálnych politík, my samozrejme e, máme rôzne správy. Hlasovalo sa pred dvoma týždňami v Rade guvernérov a to bolo, aby som tak povedal, veľmi diversifikované to hlasovanie. Ako sa pozeráte na toto? Ďakujem. Ďakujem. V prvom rade naše, naša politika je efektívna. E, samozrejme, bolo by dobré uviezť čísla, ale pozrime sa na počet pracovných miest, ktorý vznikol za posledných 6 rokov alebo mieru nezamestnanosti a tak ďalej. Ale máme konkrétne čísla samozrejme. Pokiaľ ide o všetky tie opatrenia od e, polovice 2014 až do júna 2019, tak e, celkové dôsledky pre rast HDP a infláciu sa odhaduje asi 2,2 percentuálnych bodov kumulatívne medzi 2016 až 2021. Takže my sme si istí, že tie opatrenia sú účinné. Po druhé, keď ECB e, znížilo tie predpoklady alebo predpovede pred e, teda tou radou guvernérov a tá potom a vlastne to takisto reflektovala vo svojich politických rozhodnutiach, tak tieto prognózy boli e, založené na úrokových sádzbách, ktoré už e, odrážali niektoré očakávania našich opatrení e, v súvislosti s našimi opatrení v menovej politike, v súvislosti so zhoršujúcou sa ekonomickou prognozou. Takže my sme nie len, že teda išli dole, pokiaľ ide o infláciu, ale takisto pokiaľ ide o rast. A to samozrejme nás vedie vlastne už trošku za rámec toho na, nášho mandátu. A ten tretí bod sa týka diskusí e, v Rade guvernérov. Tam bola väčšina za tie opatrenia, ktoré sa navrhovali. Ďakujem vám. Ďakujem. José Guzmán GUE, prosím. Vou falar em A budem hovoriť po portugalsky. Takže po portugalsky môžem, áno? Pýta sa pán poslanec. Takže mám dve otázky a dva e, komentáre, dve, dva komentáre a dve otázky. Tak v prvom rade by som povedal, že je teraz konsenzuálne, že e, tá monetárna politika musela zabrániť kolapsu eurozóny a myslím, že nie je možné povedať, že e, Európska centrálna banka sa správala podobne ako iné centrálne banky, ktoré majú iný mandát a dokonca by sa to mohla, mohlo povedať e, aj o vašom mandáte v rámci e, BC. Ale pokiaľ ide teda o e, bezprostrednú odpoveď sebe na krízu, tak proste to bolo ináč než v iných prípadoch. No a okrem toho je pozitívne, že sa hovorí o nástrojoch rozpočtovej politiky, proti tým cyklickým ehm, javom, ale nemalo by sa to obmedzovať len na krajiny, ktoré majú určitú manevrovaciu mm, Eh, určitý manevrovací priestor, pokiaľ ide o fiskálnu politiku. My sme napríklad 10 percentuálnych bodov znížili eh, fiskálnu politiku a v podstate to malo veľký, eh, vlastne to znížilo objem verejných zdrojov, takže nie len teda makroekonomika, ale rovnosť, životné prostredie a samozrejme rozvoj a všetky tie politiky, ktoré sa toho týkajú, to znamená riešenie štruktúrálnych e, problémov. Takže by som sa chcel spýtať, e, čo podľa vás teda e, by nemali používať tie zadlžené hospodárstva, pokiaľ ide o tie nízke úrokové sadzby v eurozóne. A takisto by som chcel povedať, toto už som videl rôzne také rozporúplné dokumenty ECB, ktoré sa toho týkajú. Či teda si nemyslíte, že ten posledný vývoj na trhu práce a tie odporúčania, ktoré sa dali členským štátom v zmysle zvýšiť flexibilitu pracovného trhu a v podstate e, zrušiť tie mechanizmy kolektívneho vyjednávania a tak ďalej. Či toto neprispelo nakoniec k tomu, že máme toľko problémov v prípade zvyšovania miest a E, v podstate v tej našej snahe e, skutočne zvládnuť ten prechod v tej v monetárnej politike. Ďakujem. Takže k vašej prvej otázke je pomerne jasné, že vysoko zadlžené krajiny by mali e, mať veľmi obozretnú fiskálnu politiku, aby nedestabilizovali celkovú situáciu, ktorá dnes teda panuje, e, pokiaľ ide o prístup na trh. Videli sme to pred pár rokmi, nebolo to dobré pre rast ani pre zamestnanosť a preto hovorím, fiškálne pravidlá by sa mali prehodnotiť. My ich máme už zavedené a boli efektívne, boli e, rozumné po, pomerne dlhú dobu, ale teraz e, sú rozumné v tom zmysle, že zamedzujú prílišnej akumulácii hm, schodkov a dlhov, ale nie, už, nie sú už tak e, efektívne e, ako proticyklické pravidlá, takže ich treba prehodnotiť. A práve preto, najmä v prípade e, krajín s opatrnou fiskálnou politikou, je veľmi dôležitý tento nástroj, centrálny nástroj fiskálnej stability lebo krajiny môžu mať asymetrické šoky alebo utrpieť asymetrické šoky a mali by mať teda záchranné mechanizmy alebo také nárazníky, e, ktoré im umožňujú riešiť situáciu a potom samozrejme e, Samozrejme, tu máme e, isté šoky v celej eurozóne a tam práve takýto centrálny nástroj by mohol byť ako taký tlmič veľmi dôležitý. No a za posledné roky sa urobil veľmi malý pokrok v tomto smere, na to zabudame, alebo povedzme v smere štruktúrálnych reforiem a jediný nástroj, ktoré majú na hospodárstva na to, aby zvyšovali e, e, rast v dlhodobej perspektíve je práve to. E, nehovorím len konkrétne o reforme pracovného trhu, hovorím o konkurencii, reforme systému právneho súdnictva, vzdelávania a tak ďalej. To znamená, že tu ide štruktúrálne reformy a tie treba riešiť, to je veľmi dôležité. A pokiaľ ide o tú vašu otázku, či tu bol návrh na zrušenie, to som nepočul. Ďakujem. Okay. Thank you. Okay. Thank you. So now we uh, have the second Ďakujem. Takže teraz druhé kolo. Prvé kolo trvalo trochu dlhšie a času nie je nazvíš, takže poprosím vás, máme tu také svoje obmedzenia, čiže každá otázka maximálne 4 minúty. V tom zmysle, že otázka je minúta a odpoveď potom 3 minúty, ináč nám to nevychádza. Ľudek Niedermayer, EPP. Pán Niedermayer, EPP, nech sa páči. Ďakujem a podobne ako kolegovia, ja sa chcem poďakovať pánovi Dragimu za jeho prácu, za to, čo spravil za posledné roky. Tri veci z vášho e, prejavu. Poprvé, oznámenie, pokiaľ ide o to usmernenie do budúcna. Ja si myslím, že to je niečo veľmi podobné ako to oznámenie, pokiaľ ide o zacielenie inflácie. To by ste vedeli e, potvrdiť prípadne? Po druhé, povedali ste, že je tu ešte priestor pre menovú politiku, ak to bude potrebné, pretože je možné, že sa posunieme či tým smerom, či tým smerom a teda ten priestor by mohol byť e, dôležitý. A hovoríte teda asi aj o viac negatívnych úrokových sadzbách, e, to by bolo funkčné, ako ste povedali, a v tomto prípade rozmýšľam, do akej miery by E, tá hotovosť, ktorá už je v cirkulácii, mohla byť istým, alebo v obehu by mohla byť istou prekažkou pri e, uplatňovaní takýchto e, negatívnych úrokových saz, pri týchto úrokových sadzbách, ktoré by boli negatívne. A potom máme tu áno, vysoké platy, máme tu silný trh práce, ale tá inflácia, tam sú nejaké úplne iné čísla, čiže je tu možno otázka E, nadhodnotenia cien aktív, alebo ako to vnímate? Možno, že tie nehnuteľnosti e, sú nejako takýmto spôsobom ocenené, alebo v čom vidíte e, príčinu tohto nesúladu? Áno, je to naozaj zacielenie inflácie. Vždy to tak aj bol, bolo, taký to bol náš cieľ. My sme chceli vyjasniť symetriu našej rančnej funkcie a chceli sme sa presunúť z usmernenia, ktoré vychádzalo z kalendára, že proste inflácia zostane taká, ako je, alebo nižšia do takého, takého e, dátumu. Skôr e, k takému usmerneniu, kde hovoríme, že tie úrokové sadzby zostávajú na tejto úrovni alebo nižšie, kým neuvidíme, že tá inflácia nebude robustne konvergovať smerom k nášmu inflačnému cieľu. Druhá otázka. Zatiaľ nevidíme nejaký konflikt medzi negatívnymi sadzbami a hotovosťou. A ten teda úrovňový, viacúrovňový systém, keď sa zavedie, malo by to poskytovať bankám a také podmienky, kde banky naozaj tie negatívne sadzby by nemali sa presúvať na spotrebiteľa, alebo nemali by to byť také urgentné, pokiaľ budú teda chcieť e, do reálneho hospodárstva ďalej e, financie požičiavať. Potom e, tá tretia otázka, áno, nominálny rast sadzieb je E, priemerný alebo nadpriemerný v jednotlivých e, krajinách. A potom, čo je tiež zaujímavé a pozitívne, pokiaľ je súčasnú situáciu, je to, že ten index disperzie, pokiaľ ide o rast e, DPH v krajinách eurozóny a takisto aj pokiaľ ide o nominálny mzdový rast, ten historicky je nízky a to už relatívne dlhodobo a stále nevidíme že by sme z takéhoto vyššieho nominálneho mzdového rastu e, pre, ich prechádzali cez takéto nejaké vyššie e, ceny a ECB pod, e, potvrdzuje, že tieto vyššie náklady na mzdy firmy absorbovali v ich ziskových maržach. A práve preto chceme, aby ten dopyt naďalej sa udržal. Ak sa pozriete opäť na USA, tak vidíte, že spotreba sa naďalej veľmi dobre drží, pretože aj zamestnanosť sa drží dobre a trh práce je silnejší ako predtým. Najsilnejší vôbec. A chceme niečo podobné dosiahnuť aj v eurozóne. Tu vidíme, že trh práce trochu uh, už zaostáva, stále sa zlepšuje celkovo, ale, ale pomalšie ako predtým. A v niektorých krajinách už vlastne to nie je ani rast alebo zlepšovanie situácie na trhu práce, skôr naopak. A preto monitorujeme veľmi pozorne práve tento bod, pretože e, spotreba to je nakoniec základ e, dobrých hospodárskych čísel. Ďakujem. Ďalej Kostas Mavrides, SAD. Ďakujem pekne. Ja si myslím, pán Drage, že aj na moje vystúpenie budete potrebovať sluchatka. Πιστεύω ότι η αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίσατε Ďakujem pekne za to, ako rozhodne ste pristúpili k ekonomickej kríze, za to, ako ste dobre spolupracovali na záchrane eura. Toto je vec, ktorú určite budúce generácie ocenia a budú za ňu, e, za ňu e, vďačné. A to možno aj vysvetľuje isté útoky, ktoré tu voči vám sú, pretože keďže ste e, zachránili euro, zachránili ste aj celý európsky projekt a po týchto pozitívnych slovách musím povedať niečo aj možno trochu negatívnejšie. V roku 2014, keď som sa stal prvýkrát poslancom, prvýkrát som sa vás pýtal nasledovnú vec, ako dosiahnete vytvorenie Európskej bankovej únie a investičných záruk. Vaša odpoveď bola v zásade, že to je úloha pre politikov, alebo najmä pre politikov. A vy, keďže ste e, vždy boli taký konzistentný, taký rozhodujúci, tak chcel by som e, vám povedať, že okrem tých politických problémov, ktoré tu e, máme, môžeme e, konať, e, teda niekoho povznieť na dne, tak by som povedal, a byť iniciatívny. A potom, pokiaľ ide o tie ostatné otázky, ktoré si spomínali niektorí, guvernéry centrálnych bank VU e, e, povedali, že došlo k oslabeniu prepojenia medzi zamestnanosťou a nárastom miest. Veríte tomu, alebo máte podobný názor? Treba sa na to možno ešte bližšie pozrieť a povedať, či by to nemohol byť výsledok e, oslabenia odborov aj vo svetle hospodárskej krízy, ktorá prebehla. Čo si o tom myslíte? Ďakujem. Thank you. Um, no. Ďakujem. Prvá otázka. Myslím si, že ECB, takisto aj komisia na základe iniciatívy Európskej rady dali veľmi silný impuls, pokiaľ ide o vytvorenie bankovej únie e, prostredníctvom vytvorenia SSM. Ak si myslíte, že táto inštitúcia, ktorá dnes e, vykonáva dohľad nad bankovým systémom e, v EÚ, ak si teraz zoberiete, bola vytvorená veľmi, vo veľmi krátkom čase a z nuly vstúpla na niekoľko tisícov zamestnancov, veľmi rýchlo začalo prac, začala pracovať so všetkými národnými systémový dohľad, takže ja si myslím, že toto je veľmi dôležitý príspevok, pokiaľ je o vytvorenie bankovej únie. Ale ešte je tu toho veľa, e, čo treba spraviť. Museli sme napríklad tie národné opcie a tzv. discretions obmedziť. To znamená, že dnes máme ešte stále e, tento systém v Európe fragmentovaný a teda tieto aspekty sú naďalej v právomoci národných e, alebo teda členských štátov. Čiže toto treba vždy si uvedomovať. Ale pokiaľ ide o ECB, my naďalej budeme chcieť vylepšovať situáciu v oblasti dohľadu. Potom druhá otázka, tá sa týka vzťahu medzi nezamestnanosťou alebo zamestnanosťou a infláciou. Tento vzťah sa za posledné roky určite zmenil a to z viacerých dôvodov. Došlo k oslabeniu očakávaní inflácie, e, kríza bola dlhodobá, e, sú tu tlaky, ktoré vykonáva globalizácia na ceny a tak ďalej. Ale vzťah naďalej existuje, alebo tento vzťah existuje. My ako ECB naďalej podporujeme tú Philipsovú krivku a to je koncept, ktorý hovorí, že máme tu empirické e, dôkazy, empirický výskum, ktorý o tomto vzťahu e, vlastne pojednáva a je to základ nášho, e, našej dôvery skutočnosť, že e, tá inflácia bude konvergovať s našim inflačným cieľom. Stefany Onkurta, nech sa páči, ďakujem. Pán Draghi, ďakujem za to, čo ste vy dosiahli pri vášho mandátu. Nedávno ste povedali, že z hľadiska globálneho európsky občania si e, vysoko hodnotia výhody integrácie ktorú EÚ eh, eh, prináša, že veľká časť eh, európskych občanov podporuje aj euro ako menu, ale pokiaľ ide o politické štruktúry Európy, tam už sú naši občania menej dôverčiví. Um, napríklad aj tá menová uh, tak, ehm, tlačiareň v úvodzovkách, ktorú predstavuje ECB, čo občania častokrát uh, nechabú alebo mm, nehodnotia nejako pozitívne. Uh, aj firmy, dá sa povedať. Čiže ako to e, vnímate vy? Chcete, aby e, bola aj sebe transparentnejšia, aby lepšie komunikovala, aby aj my ako e, poslanci sme boli lepšie do týchto povedzme osvetových aktivít alebo informačných aktivít lepšie začlenení. A potom, e, pokiaľ je o tú celkovú bilanciu, po to, čo ste 8 rokov boli predsedom alebo rejiteľom, teda prezidentom, pardon, e, chcem sa vás pýtať, e, z čoho, s čím ste najviac spokojní, na čo ste najviac hrdí a zároveň e, s čím ste najmenej spokojní z vášho mandátu. Ďakujem. Uh, thank you now. Ďakujem. Prvá otázka. Euro je najhmatateľnejšia reprezentácia európskej integrácie, e, s ktorou sa naši občania môžu každý deň stretávať vo svojich životoch. Za roky e, politici či tu, či v iných parlamentoch e, hovorili a hovoria o tom, že stabilita, prosperita z hľadiska dlhodobého je výzva, ktorú musíme naplňať spoločne, že sme spolu silnejší. Dnes sú naše hospodárstva integrované, do miery, ktorá bola nepredstaviteľná v čase, kedy euro bolo prvýkrát navrhnuté alebo vytvorené. Exporty v rámci EÚ e, sa zvýšili z 13% v roku 1992 na 20% a tie e, reťazce hodnoty tie e, sú dnes všade, keď e, napríklad jedna krajina je do recesie, dnes to bohužiaľ vidíme, e, má to dopady aj na ďalšie krajiny, že? A keď sa pozriete na eh, dve desaťročia eura, dos, pomo, pomohlo nám dosiahnuť eh, cenovú stabilitu a vo všeobecnosti toto naši občania eh, chápu. Čo sa týka tej komunikácie, ako ste to spomínali, tam sú také dva rozmery. Poprvé, komunikácia ECB do veľkej miery v rámci jednotlivých e, krajín je prepojená s komunikáciou Národnej centrálnej banky. Pokiaľ Národná centrálna banka podporuje politiku ECB, komunikácia je dobrá, je pozitívna, verejná mienka to pozitívne vníma. A to si treba vážiť. Treba sa snažiť zachovať si to. A taký druhý bod je taký všeobecnejší, že nemali by sme hovoriť iba s trhmi, iba s bankármi, ale mali by sme sa vyjadrovať aj spôsobom, ktorý je zrozumiteľný bežným ľuďom. S tým e, súhlasím vo všeobecnosti, ale treba povedať, e, že som do istej miery aj obozretný. Je veľmi dôležité, aby jazyk, ktorý sa používa, e, mal tie nuancy, ktoré oddelujú centrálneho bankára od politika. Lako sa môže stať, že keď človek chce použiť taký ten ľudovejší jazyk, sklzne do povedzme terminológie, ktorá už e, je skôr politická a nie terminológia, ktorá prináleží alebo pristane e, funkcii centrálneho bankára. Takže súhlasím s vami, ale e, chcem zdôrazniť, že v tejto veci treba byť obozretný. Ďakujem pekne, ďalej Eniko Giori, Giori, EPP. Ďakujem. Politiky ktoré ste prijali počas vášho mandátu, boli pozitívne vnímané aj v rámci eurozóny, aj mimo eurozóny. Ja som z Maďarska, my nemáme euro a možno si pamätáte, že moja krajina bola prvá, ktorá e, dostala bailout. To nebolo veľmi pozitívne, ale teraz už e, máme druhý kvartál e, za sebou, čo rastieme najrychlejšie z celej Európskej únie. Takže vaše politiky spoločne s štruktúralnými reformami, spoločne s fiskálnou politikou, tie fungujú dobre a treba na to pamätať. Potom otázka e, krajiny, ktoré nemajú euro. My máme rôzne politiky, ale rozhodli sme sa, že v prvom rade chceme konvergovať a možno budeme sa snažiť do eurozóny vstúpiť trochu neskôr, ale myslím, že sme sa poučili z tej krízy a toto bola jedna z tých e, hlavných lekcií. Čiže ako to vnímate v tomto kontexte, ako vnímate podmienky, pokiaľ ide o vstup do eurozóny. Vidím, že je tu aj nová e, podmienka, vstup do bankovej únie, ale nemyslím si, že by bolo férové stále vytvárať a pridávať nejaké nové podmienky. Keď sme silní, keď my budeme silní, chceli by sme potom vstúpiť aj do eurozóny, ale musí to byť v správnom čase vo vhodnej chvíli. E, ďakujem pekne. Pokiaľ ide vstup do eurozóny, tento krok má také dva podkroky. Poprvé byť najprv súčasťou ERM2 a potom uvedomiť si, že v súčasnosti krajina vstupuje nielen do menovej únie, ale aj do istého, istej prvej fázy bankovej únie. Toto rozhodnutie prijali členské štáty, Európska rada a takisto aj ECB. To je to prvé rozhodnutie. A toto, táto druhá otázka, e, tá sa týka naozaj najmä ECB. A robí sa to tak, že krajina požiada o členstvo do e, vzťahu na dohody o úzkej spolupráci. Na to krajina musí mať isté e, také komplexné hodnotenie, ktoré e, teda dostane od SSM lomené ECB a pokiaľ e, sa tam identifikujú nejaké slabé miesta, ktoré treba najprv riešiť, tak daná krajina dostane žiadosť, aby vykonala isté aktivity a potom na základe týchto aktivít, ak budú schválené, potom dôjde k uzavretiu dohody o spolupráci dohody o spolupráci a potom tá spolupráca môže ďalej pokračovať. To je tá požiadavka pretože ak niekto vstúpi do bankovej únie, pričom ešte nemá tieto bankové uh, slabiny, povedzme, vyriešené, tak to by asi nebolo dobre. Pedro Silva Pereira, SAD, nech sa páči. Thank you, Chairman. Uh, Mr. Ďakujem pekne. Ako aj ostatní, tiež sa vám chcem poďakovať za to, čo ste spravili v súlade s vašim mandátom pokiaľ je záchranu eura, bolo to určite veľmi dôležité, jednak preto, že ste to vôbec spravili a veľmi rozumne, ale že ste boli aj odhodlaní a odvážni e, pre, a prekonali ste e, nejaké povedzme, prekážky, ktoré boli či v rámci rady ECB alebo aj mimo. A vítam takisto tie špeciálne opatrenia, ktoré ste oznámili, ale Opäť vidíme tú istú, povedzme, neochotu zo strany niektorých aktérov a chcem sa spýtať, ako to vnímate vní, vy, e, vy, vnímate vy, že niektorí členovia aj rady ECB sa verejne vyjadrili a vystúpili proti týmto opatreniam. Čo si o myslíte? Myslíte si, že by bolo e, lepšie, keby sme mali solidaritu v rámci ECB, aby sa takéto veci nestávali? A potom druhá otázka, fiskálna politika. Vy vystupujete v prospech takej expanzívnejšej fiskálnej politiky, čo je veľmi dôležitá vec. Požadujete toto aj od krajín, ktoré majú ešte na to fiskálny priestor, takýto, takéto expanzívnejšie kroky. A vyzerá to ale tak, že ten signál, ktorý vysielate, ako keby už nepočuli napríklad v Nemecku, nepočuli v Holandsku, tak ako možno tomu bolo predtým. Čiže súhlasíte s tým, že tie krajiny, ktoré ešte majú takýto fiskálny priestor na takéto uh, povedzme, aktívnejšie fiskálne politiky, že ten zoznam krajín je už dnes dlhší a teda, že teda mohli by sme mať expanzívnejšiu fiskálnu politiku aj na úrovni eurozóny? Ďakujem. Uh... Ďakujem pekne. Prvá otázka nesúhlas, pokiaľ ide o konkrétnu politiku, to nie je zase až také vzácné. Aj keď sa pozriete na rozhodnutia v rámci Federal Reserve v Amerike, tiež tam bola istá menšina, ktorá nesúhlasila a nesúhlasila z rôznych dôvodov, v to nebola jednotná. A niekedy sa stáva, že ten nesúhlas sa dostane aj čiastočne na verejnosť, aj keď za tých 6 rokov, čo som bol guvernérom Talianskej centrálnej banky a myslím, že aj môjho predchodcu, keď bol ešte kolega guvernérom francúzskej banky, nepamätám si, že by sa nejaké odlišné názory, pokiaľ ide o menovú politiku, že by takéto odlišnosti v súvislosti s politikou ECB sa dostávali na verejnosť. Ale e, forma, ktorou tento nesúhlas sa dostane na verejnosť, tá forma je veľmi dôležitá najmä v situácii, kde máme menovú úniu viacerých krajín. A takéto oznámenia, takáto komunikácia by mala prebiehať veľmi obozretným spôsobom, opatrným spôsobom, tak aby nepodkopávala efektívnosť našich rozhodnutí. To je dôležité a to je jediná vec, ktorú by som chcel v tejto téme povedať. Druhá vec, fiskálna politika. je úlohou komisie, a teda je tu aj otázka revízie fiskálnej politiky najbližšej euroskupine, tam aj nakoniec nová komisia sa k tomu bude vyjadrovať a nechcem teraz ja identifikovať nejaké krajiny, ktoré majú ešte tento, povedzme, fiskálny priestor. E, toto vychádza čisto z existujúcich fiskálnych e, pravidiel a teda aj z pravidiel paktu rastu, um, rastu stability. To znamená, že krajiny, ktoré majú vyššie zadlženie, tie by mali postupovať obozretnejšie a tie krajiny, ktoré ešte majú fiskálny priestor, tie by naopak mali konať uh, primeraným a časovo vhodným spôsobom. Táto otázka ešte bude znovu e, čo skoro na stole a sme presvedčení, že pravidlá, ktoré sa na novo definujú, budú aj efektívne a budú rozumné. Ďakujem. Thank you. Uh... Ďakujem pekne. Ste sa ešte Kelina za zelených. Ďakujem za slovo. E, ďakujem aj vám, pán dragi, Ja som z malej krajiny z Litvy. E, my sme sa snažili odolať kríze, e, zasiahla nás veľmi rázne, poklesol náš HDP o 3 Ďakujem aj za vaše profesionálne vyjadrenia e, z tejto pôdy a tiež e, za vaše kroky sa chcem poďakovať. Chcel by som e, citovať dve tvrdenia z novín Claudio Borio a Ano Zabaj z Banky pre medzinárodné riešenie sporov. Tam sa uvádza súvaha Výhoda nákladov e, sa bude e, črtať až postupom času. E, Odzrukadľuje sa tým menová politika, to je názov tohto dokumentu z ktorého citujem ďalej. Tieto nekonvenčné opatrenia sa často vnímajú ako výnimočné a využívajú sa len za veľmi osobitných okolností. Vy ste spomenuli vedľajšie účinky, negatívne trendy Už sme sa im venovali v minulosti, čo sa týka správania e, ľudí z hľadiska šetrenia a peňazí, e, na rozdiel od toho, aby sa úspory mieniali e, pridelovanie prostriedkov, tak ako ste povedali, nepreslúcha Centrálnej banke, to sa dostáva totiž už na politickú, na fiskálnu úroveň. To by mohol byť vlastne jeden z vedľajších účinkov. Čo sa to myslíte? A ďalej, čo si myslíte o výstupe z týchto nekonvečných politických prístupov. Myslíte si, že je vôbec reálne odísť sa takýchto okolností, ustúpiť od toho vzhľadom na dosť nebezpečné ekvilibrium týchto negatívnych eh, trendov, čo sa týka cien aktív a tiež čo sa týka očakávaní, ktoré vznikli v podnikateľskom prostredí a taktiež eh, u širokej verejnosti. Ďakujem. Now the, the, the point, the point... nie je dôkaz, nie je dôkazov o tom, že by v prípade negatívnych sadzieb e, išli úspory hore. Alebo tiež nie sú dôkazy o tom, že by banky znižovali svoju mieru poskytovania úverov ako dôsledok negatívnych sadzieb, e, čo sa týka nástroja na ochranu vkladov to teda naznačuje, že sme sa ešte nedostali na úroveň tzv. reverznej sadzby. Ďalej. Kedy sa od toho začne ustupovať? Vtedy, keď sa ekonomika začne ozdravovať až na toľko, že bude možné ustúpiť bez toho, aby sa spôsobila kontrakcia v ekonomike. A keď sa vrátime eh, na koniec roka 2017, začiatok roka 2018, tedy keď a vyhliadka rastu naznačovala, že sa posúvame veľmi pohodlne k ústupu od tej extrémne nekonvenčnej menovej politiky, dokonca, že by bolo možné prijať isté mierne opatrenia úplne opačným smerom, bez toho, aby sa prejavilo nejaké sprísňovanie eh, podmienok financovania, dajme tomu, že by sa mohli prijať normalizačné opatrenia bez toho, aby sa sprísnili opatrenia a podmienok financovania, pretože sa ekonomika už natoľko ozdravila. Možno si spomínate, čo som predniesol v júni 2017, presne e, zhruba v tejto logike som sa pohybovala, ale zatiaľ ešte v tejto fáze nie sme. Ako som už uviedol na úvod, vidíme e, isté výhľadky rastu Postupne sa to zhoršuje neustále. Tieto výhľadky rastú. Aj tu sa opäť dostávame k fiskálnej politike. Ak fiskálna politika sa bude môcť nasadiť ako ďalšie rameno turáskej politiky v eurozóne, isté, že menová politika bude mať v tomto smere ľahšiu úlohu, ale zatiaľ však menová politika bude musieť fungovať. My rozhodne monitorujeme vedľajšie účinky tejto menovej politiky. Ďakujeme. Gunnar Beck za ID. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že už eh, predrečníci hovorili viac ako dve minúty. Dúfam teda, že aj eh, mne to bude umožnené. Mám tu v ruke jahodu podľa maliara Jeronimusa Boša. Jahoda je symbolom neustáleho pôžitku a potešenia. Niektorí možno E, to isté by tvrdili o kvantitatívnom uvoľňovaní. Pokračoval by som teraz po nemecky, ak dovolíte. Vážny pán šéf Centrálnej banky, dobrý deň. V roku 2011, teda od roku 2011, ste vytlačili viac peňazí a porušili viac pravidel ako ktokoľvek inokedy predtým. Dokonca ani Christine Lagarde e, sa ne, zdráhala priznať tieto vaše porušenia pravidel. A predsa Európska únia rastie od roku 2011 pomalšie ako rozvojový svet bez Japonska a eurozóna ešte pomalšie ako zvyšok EÚ. A vzhľadom na vašu politiku nulových úrokov e, je v mnohých krajinách už napregovaná chudoba e, vyššie vekovej kategórie, tak ako si ju v súčasnosti nevieme predstaviť. Na vašej ostatnej tlačovej konferencii ste preniesli všetko zodpovedná sú to mizériu e, v eurozóne na iných, odmietate ju, údajne za to môže svetová ekonomika, obchodné vojny a Brexit. A predpísali ste euru radšej ešte dvojitú dávku svojho lieku, keď už nič nezaberá, aj keď vieme, e, že kvantitatívne uvoľňovanie len e, napomáha bohatým, aby boli ešte bohatší a všetci ostatní sú takmer chudobnejší. Nikolo Machiavelli kedysi povedal, náš úspech a náš pád sú na poli e, v súvislosti so šikovnosťou a na poli so smolou. Preto sa chcem opýtať, či si to príliš neuľahčujete, keď tú náladovosť e, takéhoto šťastia či šťastený e, kladete za zodpovednosť aktuálnej situácie v eurozóne, e, veď predsa tá šťastená dopadá v rovnakej miere na celú globálnu ekonomiku, nielen na eurozónu. Teda to by sa vylúčovalo. No, no, we are not blaming fortune. Nie, nie, nie, my nehádžeme vinu na šťastenú Pani Lagarde eh, dnes konštatovala, že menová politika Centrálnej banky sú v rozpore so zmluvou. To nie. Bežné aj nebežné opatrenia, ktoré Centrálna banka prijala, sa všetky prijali eh, presne podľa platných eh, cieľov cenovej stability, ako som už uviedol niekoľkokrát, dokonca aj dnes. Museli sme vyriešiť niektoré situácie, museli sme prijať nekomerčné opatrenia, aby sme predišli inflačným tlakom a taktiež Centrálna banka sa drží týchto pravidel aj dlhodobo. Tieto opatrenia zahrňajú skupovanie eh, dlhopisov na druhotných trhoch, sekundárnych trhoch a to pomohlo, ako som už preukázal pred malým okamihom, pomohlo to eh, v plnení eh, konvergencie hľadiska dlhodobej úrovne inflácie. Tieto nástroje tiež boli v súlade s obmedzeniami platnosti našho mandátu tak toto potvrdil aj Súdny dvor Európskej únie. Až v dvoch rozsudkoch. Jednak čo sa týkalo priamých menových e, transakcií a tiež v nedávnom rozsudku, ktorý sa týkal e, programov nákupu v verejnom sektore. Okrem toho, súdny dvor tiež e, potvrdil proporčnosť týchto opatrení, teda konkrétne, že tieto opatrenia boli presne tie, ktoré sa mali prijať za daných okolností v súvislosti s eh, osobitnými cieľmi menovej politiky, ktorá vtedy platila. To potvrdzuje, že Centrálna banka využila nástroje menovej politiky, ktoré boli vhodné z hľadiska eh, dosiahnutia vytýčených cieľov v takej miery, aby to bolo proporčné, aby sa napravili nedostatky v inflácii a tiež, aby sa vyriešilo riziko z hľadiska cenovej stability. Okrem toho, eh, taktiež skupovanie dlhopisov v rámci PSPP tiež je v súlade eh, s eh, menovaným financovaním, eh, ktoré je prohybičné, tak ako je to stanovené v článku 123 v zmluvy. Myslím teda, že som odpovedal dostatočne na vašu otázku. Ďakujeme. Eugen Jurica, nech sa páči. Er. That should be me. Thank you. Uh, I apologize for my <laughs> no bad no pronunciation. No problem. <laughs> Uh, <clears throat> I also wish you all the best. A ja vám želám veľa úspechov v ďalšom pôsobení v iných funkciách. Mám dve stručné otázky. Najskôr súvaha Centrálnej banky sa viac ako zdvojnásobila za posledných 10 rokov. Je to viac ako 5 bilionov eur alebo viac ako 40 HDP. Teda chcem sa opýtať, vnímate nejaké riziko v takomto eh, značnom rozšírení objemu tejto súvahy. A druhá otázka, prečo Centrálna banka zamietla žiadosť poskytnúť súdnemu dvoru EÚ ďalšie informácie, ktoré boli potrebné na vyhodnotenie funkcie dohľadu nad najväčšími bankami eurozóny. Zdá sa, že to spôsobilo zníženie dôveryhodnosti Centrálnej banky. Ďakujem. Thank you. Um... Ďakujem pekne k tej prvej otázke. Ja s vami súhlasím vzhľadom na objem súvahy, ktoré sme dosiahli. Celkom iste monitorujeme všetky možné riziká, ktoré by to mohlo obnášať, teda zmeny v um, úrokových sadzbách alebo taktiež zmeny v ekonomike vo všeobecnosti. Čo sa týka však rizik na trhu, súvaha Centrálnej banky nie je priamo vystavená v trhovým fluktuáciám a taktiež e, úrokovým sadzbám. E, nejde o pomer trh k trhu, ide o pomer amortizačných nákladov e, k tejto realite, ale ešte by som dodala, že existujú rozličné ustanovenia, ktoré postupne vznikli, teda čo sa týka vyhodnocovania rizika voči výmenému kurzu, čo sa týka kreditnému riziku, rôznym iným ustanoveniam. Už sa nespomínam, koľko ich presne je. Čo sa týka e, teda úverového rizika, trhového rizika, to by som rád dodala, že keď sme pos- sa posunuli k vedľajším škodám. To je tiež súčasťou súvahy e, Centrálnej banky, aj keď e, tieto pravidlá sa rozšírili v priebehu krízy. Tak či tak sú kritéria rekovateľnosti, ktoré zaručujú, že kvalita týchto vedľajších účinkov je eh, vyhodnocovaná, už ich eh, dopady sa vyhodnocujú. Máme eh, vytvorené oddelenie, ktoré sa venuje vyhodnocovaniu miery rizika v rámci Centrálnej banky. Okrem toho sa už prijali ďalšie opatrenia, ktoré majú za cieľ zajistiť ochranu. Čo sa týka Európskeho súdneho dvora. Myslím, že už eh, sa jasne popísal vzťah medzi Centrálnou bankou a tiež eh, Radou Centrálnej banky a potom SSM. Niektoré obavy teda podľa mňa už sa rozplynuli. Teda je však zásadné určiť, teda respektíve už eh, sa to zverejnilo, ale zásadné je určite, či e, Európsky dvor auditorov môže posudzovať nielen e, operačné fungovanie centrálnej banky, ale tiež efektívnosť e, politických rozhodnutí a celkové opatrenie, ktoré centrálna banka prijíma. Ďakujem. Ďakujeme. Eva Majdel, EPP. Veľmi sa teším, že ste medzi nami. Eh, pán Draghi, mám tri stručné otázky. Najskôr by som sa rada pridala ku kolegom a chcem aj ja eh, skonštatovať, že Centrálna banka je posilnená ako inštitúcia po kríze. Ale bola by som rada, keby Centrálna banka bola častejšie skôr inštitúcia, ktorá bude vopred eh, zabraňovať teda preventívne, nielen potom už keď kríza vypukne. Myslím, že aj o viacerých opatreniach, ktoré ste prijali, sa o to napokon snažiť, ale jasne sa tiež ukazuje, že politika úrokových sadzieb e, už dosiela svoje e, limity v mnohých regiónoch e, Európskej únie sa prejavili obmedzené dopady na infláciu. Teda v tomto kontexte, keď sa už vidíte, že ku koncu svojho podľa mňa veľmi úspešného mandátu, aké právomoci podľa vás by Centrálna banka mala mať v snahe Um, efektívne uh, zachovať uh, hodnotu eura a zaistiť cenovú stabilitu, alebo aké právomoci by ste si boli želali, že by Centrálna banka mala v priebehu vášho pôsobenia vo funkcii. Nemyslím, že sa kolegovia zatiaľ ešte uh, pýtali na Brexit. Možno sa blížime k Brexitu bez dohody. Ešte stále je podľa mňa nejasné, ako európska legislatíva alebo menová politika by sa stiahovala na Britániu po takomto Brexite. Možno by došlo k rozdielom vo výklade ustanovení e, o e, prudenčnosti, teda v tomto smere už prijala nejaká centrálna banka e, nejaké opatrenia, aby sa zaistila finančná stabilita v eurozóne v prípade, že by došlo k takejto situácii v najbližších týždňoch a ešte banková únia. Spomenuli ste to stručne, ale možno by ste sa mohli k tomu vyjadriť aj nejako konkrétnejšie, či máte nejaké konkrétne želania ako by sa e, efektívnejšie mohla završiť banková únia. Ďakujem. Just excuse me, I missed what you asked me about the Brexit. And... Vy ste sa teda pýtali na Brexit a finančnú stabilitu. Ako presne zniela vaša otázka? Nakoľko sa teda Centrálna banka pripravuje na možnosť odchodu Británie bez dohody? Thank you. Um, thank you. I... Ďakujem. Súhlasím s vami v tom, aké povahy sú naše najostatnejšie e, opatrenia a tiež, že sú to vlastne preventívne opatrenia. My reagujeme na niečo, čo by sa mohlo e, uskutočniť, nie na niečo, čo už sa udialo. A zvorazňujeme, aktuálna situácia je ešte stále relatívne dobrá. Je to situácia, ktorá nás naplňa istotou, že inflácia bude konvergovať, ak zakročíme práve v tejto chvíli. Pýtate sa, aké moci by Centrálna banka potrebovala, chcela. Myslím, že v tejto chvíli, keď sa pozrieme na to, aké moci Centrálna banka má, myslím, že nie sú príliš odlišné od iných centrálnych bank v zhruba rovnako veľkých správnych jednotkách. Centrálna banka zásadne zmenila svoj súbor nástrojov, ktoré má k dispozícii a tiež zmenila to, ako reaguje na situácie, vždy sa drží svojho mandátu a tiež sa neustále snaží o cenovú stabilitu vo všetkých opatreniach. To, či tieto kroky sú um, účinné alebo nie, ako som už povedal, ja tu citujem kumulatívne miery inflácie a rastu za posledných 5 rokov ale to, teda, či to je alebo nie je účinné, to je všeobecná otázka, ktorá by sa mala klásť vlastne všetkým centrálnym bankám vo svete. Žijeme vo svete veľkej likvidity a to všade. Viac menej podobné expanzívne menové politiky presadzujú vlastne všetky centrálne banky. Keď sa pozrieme, aké argumenty sa uvádzajú, a tiež e, aké emotívne e, sú vyjadrenia. Povedali by sme, že sú to vynimočné opatrenia tu v eurozóne, ale vlastne len ozrkadľujeme presne to, alebo viac menej podobné e, rozhodnutia, ktoré sa prijímajú aj v iných regiónoch sveta na úrovni centrálnych bank. Teda to, či táto menová politika už dosiahla svoje limity, to je taká všeobecná otázka. My sa domnievame, že je naďalej účinná, ale tie vedľajšie účinky rastú postupne, ako sa zvyšuje jej dopad a jej účinok. Preto je najväčší čas, aby fiskálna politika doplnila hmm. túto menovú politiku. To sa už udialo aj v iných regiónoch sveta a vidíme naozaj veľké rozdiely v tom, aké výsledky sa dokazuje, dosahuje z hľadiska inflácie aj z hľadiska rastu. A globálne faktory, ktoré znižujú infláciu a znižujú inflačné očakávania všade, vlastne sa E, prejavujú všade. A predsa miera inflácie a výhľadky inflácie sú nižšie, pričom sa posúvame z vyššej úrovne ako v eurozóne. Čo sa týka Brexitu, Centrálna banka a Bank of England už spolupracujú viac ako 3 roky v snahe pripraviť sa na všetky možné scenáre a Brexit bez dohody je jeden z takýchto možných scenárov. Vyhlásenie komisie kde sa vyhlásilo dočasné mm, dočasná ekvivalentnosť. Myslím, že zapadá do tohto kontextu. Snažíme sa zosúľadiť to so súkromným sektorom, snažíme sa pozorne e, sledovať vývoj situácie. Ak súkromný sektor v plnej miere zohľadní toto riziko, tak sa podľa toho zariadíme, ale to, či sa to zhľadí alebo nie, to sa ešte nevie. Niektorí tvrdia, že sa toto riziko dostatočne nezohľadňuje, že sa ešte stále podceňuje. Ja zatiaľ nemám k tomuto žiadne konkrétne dôkazy ani poznatky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Filip Kalagari, New Europe, ďakujem. Mám dve otázky, pán Draghi Najskôr by som rád povedal, že aj Vírsku vás veľmi dobre poznáme, môžem ubezpečiť kolegov, ak e, šéf Centrálnej banky je dobre známy, to znamená, že máte ťažkosti vo vašej krajine. Našťastie my sme ich už prekonali práve vďaka politike Centrálnej banky aj našej vlády. Niekoľko otázok. Z hľadiska paktu stability a rastu a to, že 60 HDP a 3 rozpočtového deficitu takéto sú pravidlá, ako je možné stimulovať vlády, aby pôsobili anticyklicky z hľadiska výdavkov. Keď si uvedomíme, že je tak veľa obmedzení, v rámci ktorých sa pohybujú kvôli platnosti paktu stability rastu, teda krajiny môžu minieť len, keď majú peniaze a keď by mali, potrebovali by nie, tak je nesmú. Ako teda by ste e, stanovili stimuly pre národné vlády? Mám na mysli najmä Nemecko, keďže je to najväčšia ekonomika v eurozóne prečo by sa výdavky mali začať ako stimuli a tým pádom sú exporty drahšie e, do ostatných krajín eurozóny. Ako to teda nejako zosúľadiť v kontexte platnosti paktu stability a rastu. Ďalej, čo sa týka bankovej únie a jednotného mechanizmu dohľadu, pred nejakým časom sa naznačilo, že sa tu možno obmedzia postupy poskytovania úverov pre malé a stredné podniky. Nedávno, minulý rok, teda ste sa vyjadrili v Írsku v parlamentom výbore. Tvrdili ste, že írske banky vlastne fungujú eh, ako istý monopol. Pýtam sa preto, že spomalená ekonomika v eurozóne nie je spôsobená tým, že sa neposkytujú dostatočne úvery malým a stredným podnikom práve preto, že sú tieto obmedzenia, aj, aj keď chápem, že sú odôvodnené, z úrovne jednotného mechanizmu dohľadu. A teraz vzniká situácia v Írsku, kde je snaha vyvážiť tieto straty aj v súvahe tým, že sa zvyšujú úverové sadzby namiesto toho, aby sa úrokové sadzby namiesto toho, aby sa poskytovali viac úvery malým a stredným podnikom. On, on fiscal rules, I, as I said before, čo sa týka fiskálnych pravidiel, ako som už povedal, Skúsenosti, ktoré máme doteraz, sa týkajú pravidiel, ktoré mali za cieľ obmedziť dlh a prehlbovanie deficitu. To sú to teda rozumné opatrenia, ale zatiaľ sa neukazujú ako efektívne. A práve tieto nápravy sa snažia pokryť to, na čo naražete. Som si istý, že komisia a celkom si centrálna banka bude k dispozícii v tomto procese. Verím, že sa to podarí. Keď hovoríme o výdavkoch Mali by sme si um, ozrejmiť, aké výdavky máme na mysli, dokonca aj krajiny, ktoré majú fiskálny priestor. Tam výdavky by mali byť nastavené tak, aby sa zvyšoval potenciálny rast, teda produktivita ekonomiky, teda aby sa investovalo do technológie, digitalizácie, sektora IT, ďalej eh, vzdelávanie tak aby sa zvyšoval dlhodobý potenciál danej krajiny. a tým vlastne by sa vyriešila aj otázka toho, aby boli e, vývozy konkurenceschopnejšie, pretože budú technologicky pokrokovejšie. A to vlastne platí pre všetky krajiny mimochodom. Prehodnotenie ich rozpočtu, e, tak aby e, to bolo priaznivé prerast, to je nevyhnuté pre všetky krajiny. Ďalej, druhá obava, ktorú som už počul niekoľkokrát, vytvorenie, završenie bankovej únie, že by možno mohlo znamenať zníženie miery poskytovania úverov malým a stredným podnikom. My nemáme dôkazy, ktoré by to naznačovali. Máme dôkazy, ktoré naznačujú, teda prečo všetky máme také náznaky, že miera poskytovania úverov je naďalej dostatočná, aj čo sa týka domácnostiam, aj podnikom. A záleží to však samozrejme od toho, o ktorej krajine hovoríme do veľkej miery máme dôkazy o tom, že sa neznižuje miera poskytovania úverov malým a stredným podnikom. Ak si to správne pamätám, dokonca miera úverov medzi malé a stredné podniky a veľké korporácie sa vlastne tá, tá rozdiel sa e, znížil v nedávnom období. Ale ak banková únia by zahraňala väčšie dimenzie cezhraničné zlučovanie podnikov. Znamenalo by to, že toto zvyšovanie objemu vďaka úsporám z výroby a podobne to by prinieslo aj negatívne dopady a síce, že by sa nevenovala dostatočná pozornosť malým klientom z pozície bank a to je dôležité. Potom je tu ďalší sektor, a to sa týka dodržiavania požiadaviek z nariadenia Bazilej 3. Tieto požiadavky požadujú kapitálové poplatky v prípade takých úverov, ktoré historici vyžadujú, teda vyhodnotenie histórie miery rizikovosti. To sa však netýka samotnej bankovej únie. Ďakujem pekne. Pier Nikola Pedičiny. Grazie, gra... Ďakujem, pán prezident, za to, že ste prišli a odpovedáte na naše otázky. Hovorilo sa o štrukturálnych reformách v jednotlivých krajinách, ale nehovorilo sa o, o štruktúrnych reformách na úrovni Európskej únie. Povedali ste, že to je skôr politická otázka, ja s tým súhlasím, ale my, politici, potrebujeme aj technický názor, napríklad e, z vašej strany, aby sme mohli lepšie rozhodovať o svojich politikách. E, často sa hovorí o tom, že si e, niektoré krajiny majú urobiť domácu úlohu, ale ešte si ju neurobili. Aj teraz sme to počuli. A to sú tie krajiny, ktoré sú viac zadlžené, konkrétne Taliansko. A kolega Garitano hovoril práve o tomto Možno nie všetci vedia, že od 1992 Taliansko má primárny e, postup, e, to znamená, že tie e, dáne, ktoré sa platia, sú veľa vyššie než verejné výdavky, viac než 30 miliard eur. My si ich robíme doma tie úlohy, ale výsledky sú negatívne vzhľadom na obrovské úroky z verejného dlhu Ehm, doposiaľ Taliansko platilo dva, dvakrát viac, než je samotný dlh ehm, na úrokoch. Ehm, to znamená, že keby auto stálo 10, eur, 10 e, tisíc eur, zaplatili by ste nakoniec 30 za toto auto. A toto treba zohľadniť, pretože musíme rozlišovať medzi spravodlivým úrokom a špekuláciou a Nemôžeme dovoliť, aby trhy slobodne rozhodovali o tom, aké budú tieto úroky, ktoré budú vybrať od jednotlivých štátov. Takže chcem sa spýtať, čo si myslíte o tom, že by EBC mala mať rolu pri zasahovaní, intervenovaní do súkromného trhu, napríklad v prípade úrokov, tak aby tie úroky boli nižšie, než je napríklad inflácia. E, alebo E, povedzme, e, práve e, použiť infláciu ako nástroj na znižovanie vlastne ťaže tých úrokov. To platí aj pre mm, Nemecko a podobne, ale v zmluvách sa nepredpokladá toto, a pokiaľ ide o EBC, tu sa EBC eh, e eh, má mať na starosti stabilitu cien a eh, nie teda stanovovať úrokové sadzby. To nie je zakotvené v zmluvách, na základe ktorých sa vytvorila EBC a ani v Európskej zmluve. Takže prvoradým cieľom EBC je e, stabilita cien a nie financovanie e, štátneho alebo schodku rozpočtu štátov. Ďakujem. Juro Einaluoma, e, SAD, prosím. Ďakujem, pani predsednička. A pán prezident, ja by som sa tiež chcel pridať k tým poslancom, ktorí skutočne Rešpektujú vašu prácu. Ja pochádzam zo severu a e, vaše konanie, e, vaše pôsobenie je vždy u nás spájane s úspešnou menovou politikou a so záchranou eura. Mám dve otázky, ktoré sa týkajú vášho mandátu. Jednak pokiaľ ide o infláciu a jednak pokiaľ ide o pravidlá e, hospodárskej a menovej únie. Teraz inflácia. Je možné, aby sme stále žili v tých starých časoch a jednoducho vychádzali z toho, že inflácia je skutočný problém, alebo je možné, že v období globalizácie je riziko vysokej inflácie nižšie než predtým. A riziko pre zamestnanosť je zasa na druhej strane väčšie než predtým. Ja som však rád, že ste povedali, keď ste hovorili o pravidlách EMU, že potrebujeme zmeny, že e, sme nerobili procyklické e, politiky, ale tie pravidlá, ktoré máme, znamenajú, že by sme nemali sa zadlžovať ale sú prípady veľkej likvidity a tam nemáme potom pravidla na to, ako tie peniaze využiť. Mali by sme možno mať aj pravidla na e, pre tie krajiny, ktorým sa darí dobre. To znamená, ako by tie krajiny mohli e, takisto prispieť svojim dielom pre dobro Európskej únie. Ďakujem. Ja si myslím, že odpoveď na vašu otázku spočíva vo vytvorení centralizovanej fiskálnej kapacity, to znamená nástroja, ktorý sa môže použiť na riešenie e, v prípade potreby stabilizovať ekonomický cyklus v celej eurozóne vo vzťahu k rôznym členským krajinám. Ako som už predtým povedal, aby tento nástroj bol efektívny, musí mať primeranú veľkosť a musí fungovať automaticky. A takto ale fiskálna e, kapacita musí byť podporená všetkými členskými štátmi a to je pravdepodobne e, smer, ktorým sa vaša otázka uberala, to znamená solidarita. Tu e, prichádza na scénu samozrejme spoločne a ruku v ruke s zodpovednosťou jednotlivých členských štátov. A práve preto je ťažké nájsť eh, takú dohodu, ktorá by zabezpečila vytvorenie takéto fiskálnej kapacity. A eh, samozrejme, to má, dáva to veľký zmysel z racionálneho hľadiska, ale musíte prekonať určitú nedôveru, ktorá môže medzi niektorými krajinami byť, pokiaľ ide o zodpovednosti mm, eh, v oblasti vykonávania rozpočtových politík. Ďakujem. Hm, áno, ďakujem. Ďakujem. No, bohužiaľ už nemáme čas pre postup Catch the Eye. Je mi to ľúto, ospravedlňujem sa, musíme prejsť na ďalšie body, takže hm, ďakujem pánovi Dragimu za dialog o tejto téme monitorovania. A teraz prejdeme na štvrtý bod a to je verejné vypočutie. A takže teraz chcem privítať pána Dragiho ako e, predsedu e, Európskej rady pre systémová, systémové rizika. To je niečo, čo sa zaoberá teda e, systémovými rizikami v Európskej únii a teraz opäť e, skutočne treba dodržať 4 minúty pre otázky a odpovede, takže to preto, lebo nemáme veľa času. Pán Dragi, prosím, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Vážení e, členovia výboru pre hospodárske menové záležitosti, dámy a páni, som veľmi rád, že môžem hovoriť na pôde tohto výboru už po druhýkrát tento rok. Je to vlastne posledný krát e, v mojom postavení prezidenta Európskej centrálnej e, e, banky a vlastne poprvýkrát v tomto volebnom období. E, keď som hovoril ako predseda, tak som hovoril o tom, čo sme dosiahli v oblasti našich politik a o hlavných výzvach a dnes by som chcel hovoriť o sektore nehnuteľností ktorý sme takisto analyzovali v rámci pravidelného monitorovania členských krajín. A už sme o tom diskutovali niekoľkokrát na pôde tohto výboru, lebo vývoj v tomto sektore môže mať dôsledky pre finančnú stabilitu a e, reálnu ekonomiku. To znamená zabezpečenie toho, že e, si výbor bude uvedomovať toto hodnotenie. Samozrejme, e, je súčasťou plnenia našej zodpovednosti voči Európskemu parlamentu. Takže monitorujeme rizika pre e, finančnú stabilitu EÚ a samozrejme potrebné politické reakcie. To pochopiteľne vyžaduje spoluprácu, objektívnu spoluprácu. A my vydávame určité upozornenia v prípade e, situácií, ktoré môžu viesť k zraniteľnosti finančnej stability a potom vydávame odporúčania, ktoré poukazujú nielen na rizika, ale takisto aj na potrebné opatrenia, ktoré by sa mali prijať i hneď. Na základe analýz e, orientovaných do budúcnosti v prípade sektoru nehnuteľnosti. sme už napríklad e, vydali 5 varovaní a 6 odpovedaní e, a e, odporúčaní, pokiaľ ide o strednodobú perspektívu. A tieto analýzy sú obsiahnuté v troch sprievodných správach. Upozornenia a odporúčania sú e, pre konkrétne krajiny a reflektujú e, dostupnosť konkrétnych nástrojov v jednotlivých krajinách, ich aplikáciu a rôzne konštelácie, pokiaľ ide o zraniteľnosť. Identifikované zraniteľné miesta môžu sa súvisieť so zadlženosťou domácnosti e, alebo vývojom na cene trhu nehnuteľnosti a, a e, Hovorí sa teda o nástrojoch, e, ktoré sú dostupné e, v rámci právneho rámca a takých, ktoré keď sa aplikujú, môžu riešiť túto problematiku. V niektorých krajinách však orgá, úrady nemajú dostatok takýchto nástrojov, v iných krajinách zasa by bolo vhodné aktívnejšie využívať tie nástroje, ktoré už tam existujú. Chcel by som povedať na záver, že od toho, od chvíle, keď som o tomto hovoril tu e, naposledy, e, sme teda e, prispeli v tomto smere k makropolitickým k makroekonomickému rámcu. To sa týka obdobia až do roku 2019. A prebehla práca na technickej úrovni. Samozrejme, predpokladá sa diskusia takisto na pôde rady. A Mm, takisto je dôležité expandovať e, e, ten, tú sadu nástrojov e, a to tak, aby orgány dohľadu mohli vykonávať svoju funkciu. ECB takisto vyhodnocuje dôsledky napríklad kybernetických rizik pre finančnú stabilitu a vo všeobecnosti budeme pokračovať naďalej v úvahách o zmene štruktúry finančného systému Um, o úlohe stresového testovania a makroekonomických politikách. A to všetko samozrejme sa bude takisto diskutovať na 4. výročnej konferencii, ktorá začína vo štvrtok a všetkých vás týmto chcem pozvať na e, túto konferenciu. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. A teraz som pripravený odpovedať na otázky. Uh, Ďakujem. A teraz Georgios Kircos, EPP, prosím. Ďakujem, pán pre, pani predsedajúca. Pán, predse, pán prezident Draghi, eh, chcel by som vám takisto poďakovať za to, že ste posilnili euro a pomohli eurozóne a za mm, podporu pre grécku ekonomiku, grécké hospodárstvo. Mám otázku, ktorá sa týka systémových rizik v Grécku a príslušných podmienok. E, máme za sebou obdobie nízkych e, úrokových e, sadzieb, dokonca aj pre takú krajinu ako Grécko. Takže potrebujeme zmeniť teraz tie tradičné inflačné miery a prísť s takým rozpočtom, kde by boli nižšie úrokové miery, tak aby boli služby lacnejšie a aby sme mohli prísť e, a pokryť aspoň tie primárne služby. Po druhé, nesplácané úvery gréckých bank, to je samozrejme, e, to má veľmi vysokú mieru v eurozóne a sú skutočným nebezpečenstvom pre grécké hospodárstvo. Ako hodnotíte riziko, ktoré predstavujú pre e, grécky bankový systém a potom kvantitatívne uvoľňovanie po tretie? To e, poskytuje stimuly v Grécku, aby ľudia kupovali dlhopisy. Myslíte si, že to je vhodné? alebo že to funguje dobre, alebo je to dobre načasované. Ja si myslím, že sa to oneskorilo. Ako by sme tento cieľ mohli dosiahnuť rýchlejšie? Ďakujem. Ďakujem. Prvá otázka sa týka rozpočtového nadbytku, prebytku. Tu ide o to, aby sa zabezpečilo, že budete mať priaznivé trhové podmienky, ktoré máte teraz. Dosiahol sa významný, možno až výnimočný pokrok v reformách v Grécku za posledné roky vychádzajúc zo situácie, ktorá bola e, pri najmenšom veľmi vážna, Teraz má Grécko zaznamenaný rast a je dôležité e, zachovať dôveryhodnosť Grécka, ktoré táto krajina dnes má, ktorú táto krajina dnes má. To je veľmi dôležité. A takže to je tá, taká hlavná charakteristika, ktorú by rozpočtová politika mala mať na mysli. A pokiaľ ide o rozpočtové vyhliadky, to v podstate ide až za rámec dohodnutých e, cieľov. A to dokonca viackrát, než len v jednom prípade. Takže e, celý hospodársky e, vývoj ukazuje na to, že sa dosiahol výrazný pokrok. Pokiaľ ide o nesplácané úvery, samozrejme zníženie toho objemu takýchto požičiek je veľmi dôležité. To platí nielen pre Grécko, ale aj pre iné krajiny, kde je miera nesplácaných úverov veľmi vysoká, lebo to samozrejme e, prináša určitú krehkosť bankového systému a znižuje to aj schopnosť bank požičiavať súkromnému sektoru. Takže je to v záujme krajiny ako takej znížiť objem nesplácaných úverov a to by sa malo robiť bez toho, aby sa tým poškodila kultúra platieb a celý bankový systém a vôbec e, celkové financovanie súkromného sektoru. Ehm, malo by to znamenať, že by sa malo zabudnúť na sociálnu dimenziu, ktorú s sebou prinášajú niektoré neplánové úvery. Samozrejme, že nie, ale mali by to byť dve e, samostatné odpovede. To znamená, že by sa tie úvery mali riešiť efektívne a zároveň by sa mali riešiť sociálne aspekty prostredníctvom iných a rôznych politík, najmä rozpočtových politík. By ehm, ste mali tretiu otázku o kvantitatívnom uvoľňovaní. Nie som si istý, či som to pochopil. My sme jediná krajina eurozóny, ktorá sa nezapojila. Mhm. To závisí od eh, oprávnenosti ale ja verím tomu, že ak veci budú pokračovať naďalej tak ako doteraz a ten pokrok bude taký, pokiaľ ide o reformy, no tak samozrejme budú splnené podmienky na to, aby sa Grécko mohlo zaplniť, zapojiť do kvantitatívneho uvoľňovania, ale ten pokrok ešte musí pokračovať ďalej. Ďakujem, Paul Tank, SAD, prosím. Ďakujem, pán predsed, pani predsedajúca. Pán, mm, pán mm, prezident Draghi, toto je vlastne vaša, vaša posledná návšteva posledných, a je to koniec vášho mandátu a posledných mm, týždňoch ste si urobil um, určite aj nepriateľov. No a teraz máte jednu z posledných možností sa vyjadriť. E, pred týždňom a pol, pol ste e, poukázali na to, že Holandsko má 50 miliard e, k dispozícii, by malo mať 50 miliard k dispozícii na investície a malo by ich aktivovať. E, pred týždňom a pol na tlačovej konferencii ste použili príklad Holandska a hovorili ste, že by sa mal aktivovať ten investičný fond 50 miliard e, e, a, a ak to tak teda vláda nerozhodne, že vás sklame, že sa Holandsko neujalo vedenia a potom máme Eh, aj regionálne makroprudenčné. A keby sme mali regionálne makroprudenčné politiky, ako si hovorili vlastne v prípade Polska, takže by sme sa mohli pohnúť výraznejšie, že sú jednoducho nástroje, ktoré možno použiť na boj proti nízkym úrokovým sadzbám a, a na menovú politiku, ktorá jednoducho zvyšuje svoju flexibilitu. Myslíte, že eh, ten tlak zo strany ECB stačí a celá, celá tá prúžičná politika stačí na to, um, aby sa dosiahlo to, čo je možné. Nemali by sme mať ešte nejaké záväznejšie a e, záväznejší systém alebo lepšie koordinovanú prudenčnú politiku a pokiaľ ide o tie nízke úrokové sadzby alebo dokonca negatívne e, úrokové sadzby, s tým súvisia, e, súvisia nárast e, cien e, nehnuteľnosti a podobne. E, v podstate to ale v zásade moc na hodnote nehnuteľnosti nemení. No ja mám veľké obavy, že v podstate máme nejaké skvetajúce, e, kvitnúce trhy, bez toho, aby nás to ale viedlo skutočne ku kvitnúcemu hospodárstvu. Ďakujem. No už v vašej prvej otázke ja sa domnievam, že cesta k tomu, aby fiskálna politika bola účinným doplnkom menovej politiky a účinným stabilizačným prvkom na makroúrovni v rôznych krajinách. Toto je veľmi dlhá cesta. A nie som ani eh, nejak sklamaný jedným konkrétnym príkladom. Toto je skutočne jeden veľmi dlhý um, proces, ale my sme teraz v situácii, keď si vlastne uvedomujeme sami seba. A to je oveľa lepšie, než pred troma alebo štyrmi rokmi to je graduál, postupný proces. Ľudia čoraz lepšie chápu, čo treba urobiť. Takže mali by sme sa pozrieť na to, čo sa deje a nepremeškať príležitosť, aby sme urobili, čo treba. Mali by sme jednoducho pokračovať týmto spôsobom. A potom ten druhý bod, ten sa týka tzv. free riders, či teda má ECB takú právomoc, aby zamedzila krajinám, e, aby, aby sa jednoducho vyhli e, používaniu e, tých makroekonomických nástrojov. Ale v prípade ECB nejde o nejaký orgán, ktorý by robil rozhodnutia alebo priamu politiku, ale má skôr poradenskú funkciu, ktorá sa vyjadruje prostredníctvom varovaní a odporúčaní keď to porovnáte napríklad so situáciou spred 4 rokov, tam nebol žiadny, nebola žiadna taká sada nás, makroprudenčných nástrojov v tej dobe a ECB mm, podľa nás, my sme síce nie nestranní pozorovatelia, ale ECB mala veľmi pozitívny vplyv na vytvorenie tejto sady nástrojov, rozšírenie sady nástrojov a na to, aby sa vôbec ako, aby sa makroprudenčná politika brala vážne a tieto politiky, makroprudenčné politiky sa ťažko implementujú z politických dôvodov a práve preto sa často oneskorujú alebo sú odmietané a v tomto zmysle, ak to teda súvisí s bankovým systémom, tak e, ak sú napríklad e, súčasťou SSM, tak e, my máme e, ďalšie nástroje, ktoré sa zameriavajú na e, veľkú koncentráciu prostriedkov napríklad v oblasti nehnuteľnosti a podobne. Ale e, niektoré banky e, sa pohybujú v oblasti nehnuteľnosti, kde tie hodnotenia e, skutočne majú veľké marže a tam také nástroje, o ktorých hovorím, neexistujú. A práve preto by bolo vhodné, keby tie vnútroštátne e, orgány mali takýto, takúto sadu nástrojov. Doposiaľ to totiž neexistovalo a práve preto čelíme v práve v tomto prípade v Európskej únii veľkej výzve do budúcnosti. Ďakujem. Ja by som požiadala kolegov, aby sa skutočne obmedzili v pokiaľ o rozsah e, otázok. Vážny pán e, šéf e, Draghi, veľmi nás teší, že ste sa tiež podujali na túto sériu otázok. E, chcem sa opýtať na otázku e, cien nehnuteľností. V poslednom dobe by sa tieto ceny výrazne e, zvýšili a to výrazne nad mieru inflácie v Španielsku. Napríklad zrastli o 5,1%, v Holandsku o 7,4%, v Portugalsku dokonca o 9,0%, u nás v Nemecku o 5,2% tejto súvislosti sa chcem opýtať e, na následové veci. Nakoľko vnímate riziko bubliny ceny nehnuteľnosti v EÚ, keďže teda je takéto situácie minimálne v niektorých krajinách EÚ ďalej vzhľadom na politiku nulových úrokov e, sú vlastne stimulovaní Európani, aby kupovali nehnuteľnosti, nakoľko to má tiež vlastne dopad na túto bublinu. A po tretie, e, spotrebiteľský index iba čiastočne zohľadňuje ceny nehnuteľnosti. Myslíte si, že by to malo byť plne zakomponované do tohto indexu spotrebiteľských cien? Thank you. First of all, when, uh, first of all, we've issued, uh, uh we've issued, uh... Ďakujem. My sme vydali odporúčania. Myslím, že som to už povedal už na úvod vydali sme e, také varovanie, pokiaľ ide o e, viaceré e, krajiny, ktoré už dostali takéto varovania e, či v roku 2016 alebo e, neskôr. A tie, ktoré to už dostali v minulosti, teraz dostávajú teraz odporúčania, to je taký, taká vyššia úroveň, aby prijali opatrenia tak, aby to, to systemické riziko nejakým spôsobom riešili. Takže SRB vykonáva svoju úlohu dobre, pokiaľ je túto otázku. Či je to v súlade s našou menovou politikou? Negatívne úrokové sazby to znamená, že požičiavanie a požičiavanie si na nákup e, aktív, e, vrátanie nehnuteľnosti je spôsob, ako reagovať na e, tú valuáciu, ale to, či to je správny, správny, správny spôsob, ako meniť menovú politiku, tak tam odpoveď nie je. My chceme dosahovať cenovú stabilitu a spôsob, ako to správne robiť, je e, príjmeť správne mikropoličné politiky. Ale chcem ešte niečo povedať, pokiaľ ide o tie témy, ktoré zvažujeme, keď hovoríme o riziku, alebo vyhodnocujeme riziko v rámci realitného sektoru. Poprvé, hodnotenia pozrieme sa e, na ne, porovnáme to s historickými priemermi, pozrieme sa na dynamiku, pozrieme sa, či tam dochádza k nejakému nadhodnoteniu, ak áno, tak či je to miestne alebo všeobecné, pozrieme sa na ten cenový cyklus, to všetko sú veci, ktoré zohľadňujeme, keď hodnotíme, či e, teda, ako to je s tým hodnotením alebo ohodnotením. E, a potom otázky dodavok, tam to samozrejme Ehm, má tiež, e, to je téma, ktorá má viacero faktorov. A potom e, tí ľudia, ktorí tie požičky e, poskytujú, ak, nakoľko sú silní, nakoľko sa požičky koncentrujú v istých sektoroch, či sa to robí podľa výnosu, či je tam splatnosť tie hypotéky, ktoré majú krátkodobé hypotéky na 3-5 rokov a tak ďalej prípadne to môže variovať, tie sú zraniteľnejšie, pokiaľ ide o zmeny v cenách nehnuteľnosti e, v porovnaní s tými e, krajinami, ktoré e, majú tie hypotéky fixované a s dlhodobou splatnosťou. Potom teda veriteľia a tí, ktorí si peniaze požičajú, tam, pokiaľ ide o tie opatrenia, ktoré sa týkajú tých ľudí, ktorí si peniaze požičajú, tam je tie opatrenia veľmi náročné E, uplatniť. Mojsko Tkarko, zelený, nech sa páči. Ďakujem. Je to moja príležitosť e, už posledná e, sa vás niečo spýtajú, som sa opakovane niečo pýtala. Teraz sa vyjadrujem k stabilite finančného systému, klimatických zmien a teda politik, ktoré riešia klimatickú klimatický núdzový stav. ja si myslím, že dnes je to veľmi aktuálne, pretože to stretávame v tom istom čase, ako začína Eh, klimatický summit v New Yorku vo februári 2016 eh, bola tu taká správa, keď sa hovorilo zo strany ECB o tranzícii k nízkouhlíkovej ekonomike. Vtedy ďalšia správa tohto typu asi nebola, ak sa nemelím, ale eh, človek, ktorý pri vás, príde po vás, ten by také niečo určite spraviť mal, myslím si. A potom otázka systematického rizika z hľadiska makroekonomických Eh, povedzme, krokov, ktoré súvisia práve s politikami eh, reagujúcimi na stav klimatickej núdze. No a vidíme nakoniec aj v programe novej komisie, že bude sa tu prioritizovať eh, tranzícia. To znamená, že tu bude relatívne rýchla zmena, pokiaľ ide o to, ako funguje naše hospodárstvo a takisto aj pokiaľ ide o hodnotu E, fosílnych, teda takých aktív, ktoré sú prepojené na fosílne zdroje energie. A ja si myslím, že by to mohlo e, e, viesť aj k znovu naceneniu dosť veľmi rýchlemu, alebo veľmi rýchlej zmene nacenenia takýchto aktív, ktoré s týmto súvisia. Čiže keďže teraz už tieto klimatické ceny vnímame tak intenzívnejšie, akutnejšie, chcem sa spýtať, nakoľko si myslíte, že rizika pre náš finančný systém z takýchto fosílnych aktív, ktoré sú takýmto spôsobom povedzme, ohrozené. Ako vnímate takéto rizika v súvislosti s politikami, ktoré sa snažia fosilné paliva našeho hospodárstva odstrániť a či si myslíte, že e, banky by mali vykonať takéto stres testy práve e, pokiaľ ide o mm, uhlíkové aktíva alebo s uhlíkom súvisiace aktíva zraniteľnosť. Ako ste správne povedali, SRB v roku 2016 uverejnila k tomuto správu a o 3 dní sa spýtam aj kolegov, či by takáto e, správa mohla mať svojho pokračovateľa k tejto istej téme. Vidíme, že odtedy riziko z klimatických zmien sa ešte zvýraznilo, je viditeľnejšie, je prominentnejšie, ľudia tejto téme viac teraz venujú pozornosť a ECB e, pracuje s viacerými skupinami, ktoré sú aktívne v oblasti klimatických zmien. A teda e, je to teda určite oblasti, by sme mohli nejakú správu pripraviť. A potom e, otázka vzťahov SSM a ECB, to sú odlišné témy. ECB sa snaží vykonávať viaceré aktivity aj v tejto oblasti. A pokiaľ ide o dôchodkové fondy, tam máme toto kritérium aj ECB samotná, ale o čo tu nakoniec ide, je, že zasa sa že máme všeobecnú reflexiu, pokiaľ ide o to, ako lepšie konať, či zo strany ECB, či zo strany SSM, alebo zo strany SRB. Ja som presvedčený, že e, toto nakoniec bude viesť aj k aktívnejšiemu k aktívnejšej, aktívnejšej participácii ECB, SSM a SRB v tejto oblasti a potom, čo som e, videl aj to, čo hovorila moja nasledovnička, som presvedčený, že bude ona aktívna aj v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Francesco Donato, nech sa páči, zajde. Zidente. Ďakujem, pani predsedajúca. Systémové riziká. To je téma, kde by som chcela upozorniť na situáciu nemeckej banky Deutsche Bank ako vieme, je v ťažkej finančnej situácii v následnosti na nepodaraný e, projekt fúzie s Commerzbank, ďalšou nemeckou bankou, takže sú tu podmienky, ktoré podľa mnohých pozorovateľov môže, môžu viesť k tzv. defaultu. Takže chcem sa spýtať pána prezidenta Draghiho, podľa vás, ak Deutsche Bank by dospela do takého bodu, ktorý nazývame default, tak by tu bolo potrebné uplatniť e, príslušné e, e, pravidlo. To by malo samozrejme veľmi závažné systémové dôsledky pre celý bankový systém v Európe a dá sa predpokladať, že z týchto dôvodov by sa nemecká vláda mohla rozhodnúť, že nebude teda aplikovať ten tzv. bail-in, ale skôr bail-out. Takže Máme tu e, teda e, pravidlo pre bail-in na celý systém bankového dohľadu a to by mohlo stratiť v podstate dôveryhodnosť e, pokiaľ by nastala takáto situácia. A potom by som sa chcela ešte spýtať toto. Deutsche Bank, podobne ako ostatné banky na severe Európy, má veľmi má bilanciu e, plnú komplexných derivátov a to je e, predmetom veľkej kritiky. E, možno by systém dohľadu sa mal zamerať na tento aspekt viac než na znižovanie splácaných úverov, tak aby zabránil do budúcnosti tomu, aby toto predstavovalo systémové riziko? Ďakujem. Thank you. I hope you don't mind. I'll answer in English. Ďakujem, odpoviem po anglicky. Nebudem hovoriť o konkrétnych e, inštitúciách, ale mm, pravidla, pokiaľ je Belin alebo bailout, to sú e, pravidlá, ktoré sa tu bežne uplatňujú. V prípade všetkých e, bank sú to pravidlá, ktoré vytvorila EBRD, respektíve štát, respektíve SSMA tie budú uplatňované v prípade každej banky rovnakým spôsobom. Po tretie, máte pravdu, pokiaľ ide o tie aktíva z kategórie úroveň 2, úroveň 3, tak ako to my voláme, ktoré sú prítomné v portfóliách niektorých veľkých bank. Rovnaká pozornosť bola daná aj týmto e, pôžičkám NPL, nesplaceným úverom. A SSM, teda konkrétne e, oddelenie dohľadu ECB, sa tejto téme venuje efektívnejšie než v minulosti, lepšie než e, za posledný rok, alebo teda lepšie za posledný rok, rok a pol ako v minulosti. Čiže tento proces už prebieha. Ďakujem. E, John... Ďakujem. John van Offerfeld, ECR. Ďakujem, pán Draghi máte pravdu, keď hovoríte, že to, čo sa deje v realitách, je relevantné, pretože, ako sme videli pred 30 rokmi, takýto druh krízy potom môže mať e, široko dôsledky. Ale je tu podľa mňa istý rozpor, keď vy hovoríte, že nie medzi politikou ECB v oblasti úrokových sádzieb a e, na druhej strane máte tu e, to, že trváte na regulačných politikách, ktoré podľa vás majú byť prísnejšie. Potom pokiaľ ide o finančnú stabilitu, vidíme, že e, banky, dôchodkové fondy a poistné spoločnosti, poisťovne e, majú zložitú situáciu, keďže úrokové sadzby sú také, aké sú a ťažko dosahujú e, zisk. A potom to samozrejme podrýva alebo podkopáva aj finančnú stabilitu. Potom po tretie, nedávno niektorí analytici sa vyjadrili, pokiaľ ide o trh CLO, kolateralizované e, požičky. Podľa všetkého tam, sú, tam je istý vývoj, ktorý nie je až e, taký e, pozitívny, takže vyjadrite sa k tomu, prosím. Ďakujem. Uh, ďakujem pekne. Nemyslím, že tu je nejaký rozpor medzi silnejším makroprudenčným nástrojom alebo nástrojmi a našou politikou s nízkymi úrokovými sádzbami, celá makroekonomická situácia, e, to sa týka tá e, vaša druhá otázka. A tá prvá otázka bola skôr taká granulárna, týkala sa potenciálnych e, zdrojov systémových rizik v niektorých segmentoch finančných trhov. Čiže to sú dve otázky, ktoré sa navzájom doplňajú. Nie je to jedno versus druhé. Vďaka sile makrofinančného rámca, makroprudenčného rámca, takisto aj regulačného rámca, menová politika môže si dovoliť byť taká ľahká, taká expanzívna. Druhý bod sa týka dôchodkových fondov. Riziko pre súkromné dôchodky eh, je to, ktoré sa týka tých, ktoré mm, ponúka dopredu definované benefity, takže treba, aby tam boli dostatočné E, dojednania poskytnuté súkromné dôchodky môžu presúvať investície do iných druhov e, aktív, ktoré môžu byť zároveň ale vysoko rizikovejšie, čiže e, malo by sa to týkať celé aj práve sektoru súkromného, súkromných dôchodkov. Ale tie verejné dôchodky tie e, predstavujú výraznú časť verejných e, výdavkov, až aj do budúcna možno väčšiu vzhľadom k demografickému e, vývoju. Ale v každom prípade je pravda, že negatívna, teda politika negatívnych úrokových sadzieb je náročná, najmä pre dôchodkové fondy a do menšej miery aj pre poistné spoločnosti, pre poisťovne, aj keď možno menej ako pre dôchodkové fondy. Potom pokiaľ je kolateralizované e, pôžičky, dnes vidíme, a to najmä v USA, že dochádza k výraznému downgradu druhu kolaterálu, a teda kvality kolaterálu, ktoré, sa, ktorý sa poskytuje E, v súvislosti s niektorým druhom e, pôžičiek. Či sa to týka najmä bankového systému, náš dôkaz je taký, že, alebo dôkaz je také, že sa to skôr koná v tom nebankovom systéme, čo neznamená, že to je menej závažné, ale znamená to, že máme tam menšiu viditeľnosť a menej nástrojov. Jose Guzmán, nech sa páči. I will speak in Portuguese. Uh, budem hovoriť po portugalsky. Jedným z rizikových faktorov, o ktorých sa hovorilo v tej informácii, ktorú ste nám odovzdali, sa týka e, verejných dlhov, aj súkromných dlhov. A chcel by som sa vás spýtať, ako EBC vníma tento problém vzhľadom na makroekonomickú nerovnováhu, e, ktorá nastala, e, preto, pretože kým taká nerovnováha bude trvať, tak samozrejme bude celý rad dlhov a tieto dlhy vlastne budú nevyhnutné. A e, účtovne sa to vyriešiť nebude dať. Bude sa to musieť riešiť len teda nejakými nástrojmi E, finančnej politiky. Takže myslím, že sme v slepej uličke, keď hovoríme, že e, schodkové hospodárstva nemôžu realizovať e, také rozpočty, ktorými by riešili štruktúralne problémy svojich hospodárstiev a nemôžu, a to je vlastne moja druhá otázka, nemôžu v podstate spustiť procesy e, reštrukturalizácie. Bohužiaľ, máme čas len na jednu otázku. Ale chcel by som, teda, keby ste sa vedeli k vzťahu medzi týmito dvoma problémami. Ďakujem. Thank you. Um, diver- I agree with you. Ďakujem, súhlasím, že divergencie sú o to vážnejšie, o čo je vyššie zadlženie, ale je tu jeden aspekt, ktorý dáva eurozónu do lepšie pozície, než sú než kde, sa, než kde sú iné časti sveta. Súkromné zadlženie v EÚ, alebo v eurozóne konkrétne, je nižšie ako v iných častiach sveta. Verejné zadlženie, to sa zvyšuje aj e, po finančnej kríze, aj keď no, je to porovnateľné s tým, ako to bolo pred krízou, ale súkromné zadlženie, to sa skôr znižuje. Divergencie sa v eurozóne zmenšili disperzia, pokiaľ ide o rast e, pridanej hodnoty, tá je dnes na historických minimách a to je veľmi dôležitá skutočnosť. Kohezné fondy v tomto pomáhajú, majú veľký dopad, výrazný dopad a spoločne s ním sú dôležité samozrejme aj štruktúrálne reformy. Ďakujem pekne, Donta Hubner, EPP. Ďakujem. Mám dve otázky. Prvá sa týka nových druhov rizik, ktoré teraz vznikajú, či súvisia s digitalizáciou, s klímou, kyberrizika a tak ďalej. A ak tomu dobre rozumiem, ESRB e, toto klimatické riziko tiež zafaktorovalo v rámci e, posledných stres testov IOPA a teda pozerajú sa aj na to, akým spôsobom zohľadniť e, vystavenie kyberrizikám. Otázka na vás je, či ESRB sa chce pozrieť aj na bankový sektor a či navrhne stres test aj pre banky, kde budú aj tieto rizika ESG alebo teda e, klimatické, to by bola prvá otázka. Potom druhá otázka, tá sa týka toho, že myslím si, že budúci rok budeme mať revíziu Solvency 2 a Európska komisia e, už si vyžiadala poradenstvo smerom k IOP, aby e, v tom rámci bol e, uvedený taký zatvorený zoznam tém, ktorý by posilnil rámec Solvency 2. SRB v správe pred rokom, keď boli tie makroprudenčné ustanovenia v tejto súvislosti, tiež navrhla viaceré intervencie alebo intervenčné právomoci. To sú návrhy, ktoré idú ďalej, než len e, aký máme ako mám nastavený intervenčný e, medzinárodný rámec teda. A otázka na vás je, či v tomto špecifickom, špecifickom kontexte vidíte, že tu máme riziko, že európske poisťovne by tu boli v komparatívnej e, nevýhode, nevýhode v porovnaní s inými jurisdikciami a či, ak to viete analyzovať, e, platí alebo je správne to, čo robíme, teda, že niekedy ideme až poza tie globálne požiadavky. Funguje to a máte nejaké príklady, kde by sme to nemali robiť, alebo by to naopak bolo spravené dobre? Ďakujem. Uh, question... Ďakujem pekne. Prvá otázka fi, uh, rizika finančnej stability v súvislosti s kyberbezpečnosťou. Tu ESRB spravila istú prácu Konkrétne vytvorili sme e, skupinu práve pre takéto kyberrizika. Tam získavame vstupy zo všetkých členov ESRB alebo od všetkých členov ESRB, tak aby sme vyhodnotili všetky hlavné zraniteľné miesta a takisto e, vykonávame istú analýzu podľa konkrétnych scenárov, kde sa využíva nový analytický rámec na to, aby sme chápali, ako kyberšok by mohol takúto systémovú krízu spustiť. A uverejníme zistenia našej analýzy v správe, ktorá bude zverejnená koncom roka alebo do konca roka. Aby sa kyberútok stal systematickým alebo systemickým, musel by e, narušiť dôveru vo, vo finančný systém. Nielen, že sa teda vytvoria nejaké e, výpadky operatívneho charakteru alebo zlyhania, muselo by to byť širšie. E, pokiaľ ide o klimatické zmeny a poisťovníctvo. Samozrejme, poisťovne tie na obidvoch stranách súvach sú týmto ovplyvnené, pokiaľ aktíva e, sú tam proste isté uhlíkové e, priemysly alebo priemyselné sektory, ktoré nezvládajú túto tranzíciu a potom na strane pasív e, môžeme mať viacej poistných udalostí. Takže treba zohľadňovať tento aspekt aj na jednej, aj na druhej strane súvahy. A pokiaľ ide o E, zaistenie, e, tam by tiež e, sme mohli posunúť takýmto spôsobom kapacitu sektoru. Pokiaľ ide o Solvency 2, pýtali ste sa, či aplikácia Solvency 2 by naše poisťovne dala do istej, istého, istej pozície konkurenčné nevýhody na svetových trhoch. Ja si myslím, že to sa momentálne nedeje. Ako dobre viete, prebieha intenzívny dialog medzi poisťovňami a regulátormi a to už 15 e, rokov. Ďakujem pekne. Ďakujem ešte jedna otázka, Alfred Sandesade. Vzhľadom na to, že banková únia zatiaľ nie je završená a výbor pre systémové riziko robí veľmi e, zaslúžnú prácu a je treba to oceniť, ale bol by som rád, keby ste nám vysvetlili, ako výbor vníma pozíciu menších alebo stredne veľkých bank, najmä v tých menších eh, členských štátoch. Eh, tieto banky eh, zastávajú medzery na trhu, ktoré často nepodliehajú žiadnym kontrolom agentúr. Tieto medzery sú príliš malé, aby to prilákalo veľké banky, a by tam pôsobili cezhranične, iba ak by sa teda dohodli na nejakej konkrétnej spolupráci. Spravidla tieto menšie banky pričom niektoré sa vnímajú ako e, systemické, sú príliš zaťažené regulačnými opatreniami. Nie je pochyb, že prodačné pravidla sú nevyhnutné, ale ak sa to bude takto presadovať, zvyšuje sa záťaž pre tieto menšie banky a tým sa znižuje ich miera ísť do rizika. To má priamy dopad na malé stredné podniky, ako aj na startupy banky Banková podpora taktiež e, sa e, znižuje, keďže banky nie sú ochotné pošťať do mojich projektov. E, často malé stredné podniky často nemajú iný, iné východisko, iba požiadať o úver od iných inštitúcií. Mohlo by výbor pre systémové rizika sa snažiť riešiť tento problém, aby tieto malé banky sa nemuseli podrobovať takým istým pravidlám, ktoré sú stanovené harmonizačne, bez ohľadu na veľkosť bank. A vaša otázka sa týka veľmi významnej situácie. Keď sa pozrieme na to, ako funguje bankový systém v eurozóne, alebo aj v celej Európskej únii vlastne, nedá sa nesúhlasiť s tým, že je tu príliš veľká kapacita v bankovom sektore. Je tu mix rôznych inštitúcií, väčšie banky, menšie banky, ktoré vykazujú rozličné štrukturálne Nedostatky taktiež sú zraniteľné v rôznej miere a neexistuje riešenie, ktoré by ich pokrylo všetky harmonizované riešenie. Zároveň sa však vzťahujú rovnaké pravidlá aj na veľké, aj na menšie banky. Myslím, že sa tu už položila podobná otázka už aj predtým. Zasiahne to, obmedzí to úverovú kapacitu menších bank? Ide o kombináciu viacerých faktorov. Isté, že menšie aj menšie banky majú isté štruktúrálne nedostatky, ale zároveň sú vystavené tým istým pravidlám. Teda na jednej strane by sme boli eh, radi, keby sa prejavila proporčnosť v rámci pravidiel. Isté, že niektoré pravidlá zahrňajú istú mieru byrokratického plnenia na úrovni menších bank, čo je pre ne veľmi ťažko splniť. V iných eh, zemepisných subjektoch je takáto proporčnosť zachovaná. Už sa prijali isté opatrenia, aby sa to ošetrilo čiastočne. Myslím, že by sa to dalo ešte ďalej napraviť. E, aktuálne platné nariadenie však e, ne, plánuje nejako rozlišovať menšie a väčšie banky, ale zároveň platí, že niektoré nedostatky vyplývajú práve z toho, že tie banky sú malé a taktiež je treba riešiť nedostatky v správ, správnom systéme týchto bank. Teda tie opatrenia by sa mali vnímať ako jeden celok. Ďakujeme pekne, pán dragý. Ďakujeme za odpovede.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 votes, uh, but uh, as uh... Máme niekoľko hlasovaní naplánovaných, počkáme, kým sa všetci usadia, teda ešte predtým mám niekoľko oznamov. Mám tu súhrn odporúčaní a rozhodnutí koordinátorov z 18. a 22. júla. Mm, prvý bod návrat k práci parlamentu na, základ, na začiatku volebného obdobia, potom, čo sa eh, veci uzavreli z prichádzajúceho volebného obdobia, odsúhlasilo sa že v tých prípadoch, kde sa už eh, prijalo prvé čítanie v pléne, spravodajcovia a tieňoví spravodajcovia, ktorí boli znovu zvolení, by mali zotrvať vo funkcii, ktorá bola pridelená ostatným poslanci z tých istých skupín, nahradia tí, ktorí sa už nevrátili ako poslanci. Všeobecný prístup bol odsúhlasený na téme COD a iných témach, kde parlament zatiaľ ešte neschválil svoje stanovisko v prvom čítaní, preskúmanie tejto témy bude pokračovať tam, kde sa proces zastavil a tiež spravodajcovia, tým spravodajcovia teda tam, kde boli znovu zvolení, budú pokračovať vo funkcii. Ostatní poslanci z tých istých skupín nahradia tí, ktorí neboli znovu zvolení. Osobitne ku každým témam bolo prijaté nasledovné rozhodnutie eh, MPL smernica koordinátori potvrdili rozhodnutie predchádzajúcich koordinátorov, aby sa táto téma rozdelila. Okrem toho sa rozhodlo, že nová lehota na pozmeňovacie návrhy sa stanoví Edisto sa rozhodlo, že nová lehota na pozmeňujúce návrhy by sa mala stanoviť potom štatistiky pre makroekonomickú a taktiež súvahovú e, formu postupu k tejto téme, ktorá už nie je aktívna dlhodobo. Tam by sa nemala premeškať lehota ďalej SFA, e ďalej RSP. Ak sa neobjasní e, situácia z hľadiska nového návrhu od komisie, a taktiež vzhľadom na činnosť výboru pre rozpočet eh, možno sa stanoví nová lehota na pozniacie návrhy. K fiskálnemu kompaktu sa dohodlo, že sa to prejedná na ďalšej schôdzi koordinátorov. Ďalšie témy. Dohodlo sa, že výbor Ekon požiada konferenciu predsedov, aby výbor smel naďalej pokračovať v už otvorených témach, bez toho, aby sa konkrétne uviedlo, o ktoré ide. Ďalej, čo sa týka vymenovania do funkcií, predaj na diaľku a taktiež dodávanie tovarov e, do domácnosti, skupina Ríňu, ďalej požiadavky na poskytnutie platieb od poskytovateľa služieb EPP, ďalej opatrenie na posilnenie administratívnej spolupráce, aby sa bojovalo proti podvodom z DPH EPP, ďalej návrh na úpravu smernice rády 2006-112, e, čo sa týka spoločného systému DPH, smernica ktorá v tejto oblasti platí, čo sa týka všeobecného nastavenia spotrebné danie e, v rámci únie. Toto získa skupina SAD, Európsky semester pre hospodársky e, koordinačné opatrenia, taktiež e, hospodárska politika eurozóny. Toto naďalej bude prislúchať EPP, Centrálna banka, výročná správa SAD, politika hospodárskej súťaže, výročná správa to získa Renew, Banková únia, výročná správa SAD, Všeobecný rozpočet Európskej únie na finančný rok 2020 všetky oddiely EPP, finančná činnosť Európskej investičnej banky, výročná správa Zelený. Ďalej, časový rámec koordinátori potvrdili časový plán stretnutí výboru EKON do konca roka 2019 a odsúhlasili predbežný návrh kalendára stretnutí na rok 2020. Tiež koordinátori sa dohodli na naplánovaných schôdzi koordinátorov do konca tohto roka. Ďalej, e, služobné cesty e, na stretnutie Medzinárodného fondu v októbri vo Washingtone podľa Deontovho pravidla táto delegácia bude pozostávať e, z dvoch poslancov EPP, dvoch za SAD, jeden za Renew, jeden za Zelených, jeden za ID. Ešte posledný oznam. Dohodlo sa, že prebehne vypočutie vo výbore EKON 5. septembra s komisárkou Jourovou a s predsedom Kampom, čo sa týka stavu plnenia AMLD. Toto eh, vypočutie už teda prebehlo 5. septembra. Poslanci Lívia budú tiež prizvaní na toto podujatie, ale predpokladám, že to všetko prebehlo. Tiež sa dohodlo, že pozveme prezidenta Európskej investičnej banky do konca roka na stretnutie. Myslím, že to je všetko, čo sa týka oznamov. Môžeme prejsť k hlasovaniu. Budeme hlasovať o dvoch bodoch. Najskôr by som navrhla, aby sme vyskúšali, či zariadenie funguje. Otváram hlasovanie. Pán Kircos nemá hlasovaciu kartu pripočítame ho k výsledku potom, podľa toho, ako hlasoval. Testovacie hlasovanie je ukončené. Takže pristúpime k prvému bodu, o ktorom budeme hlasovať. Prvý bod sa týka bodu Európsky poskytateľa služieb kolektívneho financovania pre podnikanie. Hlasovanie sa bude týkať rozhodnutia a o začatí medziinstitucionálnych rokovaní. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 33 za, 12 proti. Spolu s hlasom pána Kircosa máme 34 hlasov za, 12 proti, teda schválené. Teraz prejdeme k druhému bodu, o ktorom budeme hlasovať. Ide o návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady, kde sa upravuje smernica z roku 2014 číslo 64 EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi. Hlasovanie sa bude týkať rozhodnutia o začiatku medziinstitucionálnych rokovaní. Aj tu hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. 34 plus 1 sú za, 35 je za, 12 proti, nikto sa nezdržal schválené. Dnešné stretnutie si týmto končí, pokračujeme zajtra o 14.30. Ďakujem všetkým za účasť.